Mesdames, Messieurs, mes chers collègues. Dámy a páni, vážení kolegovia, naša prestávka sa skončila a znovu pokračujeme v našej práci. Ďakujem všetkým kolegom za to, že prišli na čas. A prosím vás, aby ste sa utišili. Dnes nás čaká najdlhší hlasovací deň celého roka, pretože celý deň bude venovaný len hlasovaniu. Budeme pokračovať aj v pozmenujúcich návrhoch e, rozpočtu na budúci e, rok, ale aby sme si dali akýsi aperitív, pristúpime aj k dvom hlasovaniam na inú tému, e, pre ktoré má náš výbor kompetenciu buď na zaujatie stanoviska alebo navrhnutie rozhodnutia. Eh, hneď by som chcela odozdať slovo Barbare Matera, ktorá predstaví viacero tém, eh, ktoré súvisia s eh, fondom pre prispôsobenie sa globalizácii. Nemáme však čas na rozpravu o tejto téme, máme skutočne veľmi málo času a preto Kolegovia, ktorí vystúpia, prosím, e, buďte veľmi struční, lebo inak si neporadíme s tým našim časovým obmedzením. Attenta interpreti che possano seguirmi. Ďakujem pekne, pokúsim sa, urobím to rýchlo, dúfam, že tlmočníci to zvládnu. Mám tu tri požiadavky, o ktorých by som chcela hovoriť, ktoré sa týkajú Fondu pre prispôsobenie sa globalizácii. Jedna požiadavka je z Dánska a tretia je zo Španielska z Galície. Pokiaľ ide o požiadavku zo strany Dánska, tak tam hovoríme o Danvos, ktorý žiada 8 miliónov 900 tisíc eur pre, pre 1010 operátorov, a, ktorých by zamestnali a ktorí produkujú elektrické zariadenia. A to isté sa týka aj Linea, 139 na podporu pre 139 operátorov. Tam je 1 200 tisíc eur približne. A pokiaľ ide o Španielsko a Galíciu, tak tam máme 500 operátorov, zamestnancov. Je to, prie, je to prie, priemysel, ktorý vyžaduje mm, zhruba 1 500 tisíc eur. A na požiadavku zo strany parlamentu a výboru pre rozpočet pre komisiu, komisia našla alternatívne finančné zdroje na výplatu, ktoré príslušia tomuto fondu. Takže mm, by som povedala, že tie sa dajú nájsť v rozpočtovom riadku A Eh, inovačného programu a programu pre podniky. Ďakujem, eh, pán predsedajúci, za vaš. za to, že ste mi dali miesto. Nemali sme tu miesto pre rozpravu kolegovi, to skutočne zaujímalo. Zaujímalo ich, čo vlastne urobila v tomto ohľade komisia, pretože tu máme pozmeňovací návrh, respektíve tri pozmeňovacie návrhy, ak by sa to tak dalo povedať. A tie sú do istej miery identické, totožné. Jeden tu je od kolegov z ALDE a, o, a potom druhá polovica je z, od socialistov od Darbina a Grejlu. Tieto dva pozmeňovacie návrhy otvárajú vlastne diskusiu ohľadne budúcnosti tohto fondu a ja by som skutočne chcela vám pripomenúť, že aké je moje stanovisko a stanovisko EPP. Budúcnosť tohto fondu, e, hovorili sme o nej v správe Portéša a je to vlastne niečo, o čom budeme vyrokovať ešte vo finančnom výhľade. Pokiaľ ide o tretí pozmeňovací návrh, povedala som, že sú v podstate totožné, v podstate, ale ten tretí podporujem, to je mm, pozmeňovací návrh Barbary Materi a tí žiadajú určité úsporné opatrenia, tak ako to bolo včera povedané, e, že by sa vlastne komisia mala pokúsiť nájsť určitý iný rozpočtový riadok, ktorý by bol v tomto zhodný. Ďakujem, predseda. Parfait, to bolo dokonalé, pani spravodajkyňa. Pán Alvaro požiadal slovo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Aspoň moji tlmočníci to skutočne zvládli. Ďakujem pekne aj spravodajkyni. Ja som tieňovým spravodajcom za moju politickú skupinu a skutočne ma to aj zaujíma, aby sme tento pozmeňovací návrh, ktorý predložil pán kolega Hagel a chcel by som o tom niečo povedať, pretože už sme o tom počuli od spravodajkyne. Nás by skutočne zaujímalo, nakoľko sme si všimli, že okrem iného e, sú tu transfery z oblasti konkurencie schopnosti, že boli odtiaľ vyňaté čo sa vlastne týka malých a stredných podnikateľov, to je niečo, čo pre EPP je veľmi dôležité aj pre nás a možno aj pre iné politické skupiny. Preto vlastne kolega Hagel a ja sme podali tento prepozmeňovací návrh, či by sme teda v svetle nejakých múdreho upotrebenia týchto prostriedkov nemali byť presve, nemali sa presvedčiť alebo presvedčiť našich kolegov, aby tento návrh podporili. Merci, cher collègue. Ďakujem. Nemám tu žiadne ďalšie žiadosti o slovo. Takže dám e, na hlasovanie, ak tomu dobre rozumiem, tri pozmenujúce správy, každá z nich, e, pozmenujúce návrhy, každý z nich sa týka inej správy. E, v podstate, ak je prijatý jeden návrh, to znamená, že je prijatý aj pre ostatné správy. Najprv máme, eh, máme eh, pozmenujúci návrh eh, k peťke. Spravodajkyňa je proti. Tento návrh je zamietnutý. Pozmenujúci návrh číslo 2 od pani Krelie. Spravodajkyňa je proti. Kto je za? Kto je proti? Ďakujem. Zamieta sa. Tretí pozmeňujúci návrh s ústnym pozmeňujúcim návrhom, ktorý máte na vašom zozname. A všetci ho máte pred sebou. Spravodajkynia je za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Ďakujem. Čiže väčšina je za. Príjima sa. A teraz e, môžeme hlasovať en blok pre všetky tri návrhy. Ehm, kto je za? Ďakujem. Kto je proti? dvaja proti, kto sa zdržal, nikto. Čiže všetky tri správy sú prijaté a blahoželáme spravodajkyni za kvalitu e, tejto práce a za mimoriadnú rýchlosť, s akou sa jej podarilo dosiahnuť prakticky jednomyselnú podporu rozpočtového výboru. To skutočne Eh, je eh, niečo, čo je dobrou predzvedzťou aj pre ďalších eh, spravodajcov, ktorí budú nasledovať. A týmto by sme prešli k bodu číslo 9 nášho programu. A je to zmena e, a doplnenie služobného poriadku úradníkov európskych spoločenstiev. Pani Nadežda Niensky je spravodajkynia a táto nám takisto v priebehu dvoch minút povie, ako si predstavuje e, hlasovanie o tomto pozmeňujúcom návrhu. Nech sa páči, pani spravodajkyňa. Ďakujem veľmi pekne. Nechaj, Jarko. Hlasujeme o zmene statu, statusu zamestnancov, štatútu zamestnancov v súvislosti so zriadením služby pre vonkajšiu činnosť. Je to návrh v stanoviskách správe Júry k rovnakému dokumentu. Správa Júry bude hlasovaná asi o týždeň. Od dnes došlo k predloženiu ešte ďalších dvoch dodatočných pozmeňovacích návrhov zo stranu poslancov v rámci rozpočtového výboru a tie pridávajú k tým, tie sú pridané k tým pôvodným 20 asi. Okrem toho ešte navrhujem dva e, ústne pozmeňovacie, respektíve tri a dva kompromisné. Mali by sme to ale obmedziť e, na to, čo je nevyhnutné z pohľadu zriadenia a fungovania služby pre vonkajšiu činnosť. Zobral som do úvahy aj politickú dohodu, ktorá bola dosiahnutá v Madride v júni a chcem zabezpečiť aby e, návrhy boli prechodné. Avšak je hodné poznamenať, že v niektorých veciach, ako je napríklad geografické zastúpenie, tam podporujem mojich kolegov z EPP a chcem podporiť e, uznesenie parlamentu z júla 8. 2010, e, pokiaľ ide o návrh rozhodnutia rady, pokiaľ ide o zriadenie vonkajšej služby. Služby pre vonkajšiu činnosť. To je všetko. Do Slúbila som, že budem stručná. Merci beaucoup, madame. No, takže stále lepšie a lepšie. Nikto nežiada o slovo, to je úplne vynikajúce. E, všetci máte hlasovací zoznam. Máme tu ústny pozmenujúci návrh, o ktorom budeme takisto hlasovať. E, teraz budeme hlasovať o kompromisnom návrhu veľké A. Pripravila ho spravodajkyňa, kto je za, kto je proti. Traja sú proti tomuto kompromisnému návrhu. Zelený, kto sa zdržal. Nikto sa nezdržal, príjma sa. E, veľké B. Kto je za? Kto je za u socialistov? Ďakujem. Kto je proti? Veľké B. Kto sa zdržal? Čiže veľké B je prijaté. Kompromisný návrh veľké C. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Kto sa zdržal? Nikto sa nezdržal. Prijíma sa. Teraz budeme hlasovať en blok. To je prvý blok. Kto je za? proti, zdržali sa, prijatý. Prechádzame k návrhu legislatívneho uznesenia. Pozmeňujúci návrh A1 a 21, no, všetky sú pokryté, čiže teraz máme A1 a 21, čiže to je pokryté. Prechádzame k návrhu nariadenia Článok 1, pozmeňujúci návrh 10, predkladá spravodajkyňa, kto je za. Duran sa stratil. My sme sa všetci stratili. Sme na tretej strane. Ide o návrh nariadenia, článok 1, bod 7. Ale je to pozmeňujúci návrh číslo 10 od pani Nensky. Kto je za? Proti? Veľa je proti, takže hlasujeme elektronicky. Ja nemám právo hlasovať, čiže nehlasujem. Otváram hlasovanie. Je nás tu 36. Treba kolegov zobudiť. Končím hlasovanie. 17 za, 18 <clears throat> 18 eh, za, 17 proti, prijatý. 28. Kto je za, kto je proti, nikto sa nezdržal. Teraz tu máme ústny pozmeňujúci návrh od pani Niensky. Eh, jeho znenie máte pred sebou. Kto je za, proti, Zdržali sa? 1. Prijatý. 12. Je pokrytý blokom 1. C je pokrytý kompromisným návrhom, rovnako ako pozmeňujúce návrhy 13, 30 a 31. Tieto sú pokryté kompromisom C. Prechádzame k 29. Je to ústny pozmeňujúci návrh ktorý nám asi prečíta pani spravodajkyňa. Ak nie, môžem tak urobiť i ja. Prosím, Nadežda, nech sa páči. Môžete to prečítať, ak chcete. Ja by som chcela povedať len toľko, že včera večer EPP a socialisti sa dohodli na lepšom znení tohto pozmenujúceho návrhu, pokiaľ ide o geografické zastúpenie a zavedenie systému kvót. Prečítam, na čom sme sa dohodli. Vypustili sme within the number allotted as a pridali sme interactive recruitment targets, potom sme vypustili by a pridali sme in accordance with. Toto sú jediné zmeny. Myslíme si, že takto je to znenie jednoznačnejšie a uspokojivejšie. Predseda, ďakujem pani spravodajkyňa, a tomu dobre rozumiem. Niektorí kolegovia z viacerých eh, skupín by boli radi, keby sa do nariadenia vniesla aj potreba rovnomerného geografického zastúpenia, eh, bez toho, že by sa rigidne uplatňovali kvóty, ale s tým, že sa uvedie odkaz, ktorý je dobre známy v rámci inštitúcií spoločenstva. Helga požiadala o slovo mene mojich kolegov Franciska Bergam, ktorá tu nie je, chcela by som prečítať náš pozmeňovací návrh. Malo by to byť po čísle do 31. decembra 2010. Ide tu o recruitment, recruitment of vacant posts shall take into account indicative recruitment targets defined in accordance of the Kino value. a potom vymažeme tú časť, ktorá nasleduje. Čiže chceme to uh, napísať takýmto spôsobom. Madame le rapporteur. Yes, thank you. Uh, we stick with our... Ďakujem pekne. My trváme na tom znení, aké máme. D'abord, l'amendement oral du rapporteur. Dobre, najprv dávam hlasovať o ústnom pozmeňujúcom návrhu pani spravodajkyne. Kto je za ústny pozmeňujúci návrh číslo 29? Ďakujem. Kto je proti? Kto sa zdržal, je prijatý. Takže je aj do istej miery um, pokrytý pozmeňujúci návrh Helgy. Teraz prechádzame k 17. Predklada spravodajkyňa, kto je za. Elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Ešte stále nemá svoju kartu, ale ja môžem tým pádom hlasovať, že? Ja budem hlasovať miesto nej. 39 prítomných, 21 za, 18 proti. Návrh sa prijíma. 32 predkladá pani Brantner. Spravodajkyňa je proti. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Všetci ostatní. Kto sa zdržal? Jeden. Tento pozmeňujúci návrh sa zamieta. E, máme tu návrh od pána Gvaltieriho, ktorý nemá číslo, ale je pokrytý 17, ktorú sme už prijali. 18, 19, 20, tieto sú pokryté blokom a preto prechádzame k pozmeňujúcim návrhom Prepač, ja som išiel dozadu. A e, teraz e, tu máme pozmeňujúci návrh číslo 22. Je to návrh spravodajkyne, aby sa zmenilo, uh, zmenil text. Kto je za? Kto je proti? Vy ste proti? Kto sa zdržal? 23, 23 to isté, 24 to isté. A prepačte, 23 predklada spravodajkyňa, kto je za. Proti, kto sa zdržal, príjme sa. 24 spravodajkyňa predkladá. Tu je malá redakčná zmena mení sa under representation of certain member states za nationals in DG Relax. Elektronické hlasovanie o 24. Otváram elektronické hlasovanie. Ja hlasujem na miesto Sidonie, ako si to želá. Teraz skončím hlasovanie. 20 za, 18 proti, príjma sa. Dvojka je pokrytá blokom. 25 od pána Gualtieriho. spravodajkyňa je proti. Kto je za? Elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Ja hlasujem tak, ako si to želá pani Sidónia. Končím hlasovanie. 22 za, 16 proti. Gualtieriho návrh sa prijíma. E, Prepačte, to bola 25, že? Čiže stáva sa odsekom 3b. Pozmeňujúci návrh 3, je to ústny pozmeňujúci návrh pani Niensky, kto je za, proti, zdržali sa, príjma sa. 4 je pokrytý blokom 1, 26. Spravodajkynia je za, kto je za, proti, Zdržali sa? Príjme sa. Len socialisti hlasovali proti, ale aj zelení. A pán Hartong. E, veľké B je pokryté, pozmeňujúci návrh 5 a 27 sú pokryté kompromisom, 6, 7, 8 to je blok 1, pozmeňujúci návrh 9, spravdajkynia je za, kto je za, elektronické hlasovanie. O pozmeňujúcom návrhu 9 všetci sme hlasovali. Končím hlasovanie. 21 za, 18 proti. Návrh sa prijíma. A to je všetko. Euh, euh, Môžeme teraz hlasovať o celej správe. Kto je za? Proti? dvaja proti, kto sa zdržal, nikto. Čiže jednomyselne minus dva, žiadny, nikto sa nezdržal, blahoželáme spravodajkyni a ďakujem všetkým kolegom. Teraz môžeme prejsť ďalšiemu programu. Toto bolo zahrievacie kolo. Dostávame sa k správe pani Andreasen. Všetci máte hlasovací zoznam k správe pani Andreasen? Veľmi dobre, takže prechádzame priamo k hlasovaniu. Dobre? Pani spravodajkyňa, alebo chcete ešte niečo povedať? Nech sa páči. Eh, eh, ďakujem, pán predseda. Dnes eh, mnohé európske, v súčasnosti, dnes teda konkrétne ide mnoho európskych krajín do štrajku. To je z dôvodu úsporných opatrení, ktoré sa snažia implementovať niektoré vlády národné, pričom popierajú fakt, teda popierať fakt, že mnohé z týchto krajín sú garantami balíka záchrany, bolo by bolo chybou Takisto by bolo veľkou chybou ignorovať fakt, že situácia, v ktorej sa dnes ocitáme, je spôsobená nedostatkom e, rešpektovania a dodržiavania paktu stability. Myslím si, že sankcie je nevyhnutné uplatniť a musíme sa k tomu vážne postaviť. Ďakujem. Merci, madame. Merci, madame. Très bien. Pas d'autres demandes de parole. Alors. Ďakujem. Nikto ďalší sa nehlási o slovo. Preto hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 1 pána Kozlovského, Spravda spravodajkyňa je proti. Pán Hartong sa prihlasil, nech sa páči. Chcel by som silne podporiť pani Andersen, eh, pokiaľ ide o jej správu a je to veľmi eh, dôležité keď si uvedomíme súčasnú situáciu, ktorá panuje v Európe. Takže chcem podporiť všetky tie opatrenia, ktoré smerujú k uvaleniu sankcií na členské štáty, ktoré nespolupracujú a ktoré nič nerobia. Ďakujem, kolega. E, prvé e, pozmeňujúce návrh 1, spravodajkynia je proti, kto je za, kto je proti. 1, 2, 3, 4. Kto sa zdržal? Príjma sa. 2 Prekladá pán Kozlovský, spravodajkynia je proti. Kto je za? Proti. Štyria. Kto sa zdržal? Príjma sa. Trojka od pána Kozlovského. Kto je za? Spravodajkynia je proti. Kto je za? Proti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kto sa zdržal? Ďakujem. Príjma sa. Štvorka od pána Kozlovského. Spravodajkyňa je za. Kto je za? Proti? Helga. Kto sa zdržal? Helga odalava. Prijíma sa aj napriek prenetickému odporu Helgy. Peťka. Spravodajkyňa je proti. Kto je za? proti 4, ďakujem. Takisto sa príjma. Pozmeňujúci návrh 6, to je ústny návrh pána Kozlovského. Text máte pred sebou, spravodajkyňa je za. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Jeden. Zdržali sa? Nikto. Príjma sa. Sedmička od Kozlovského, spravodajkyňa je za. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Zdržali sa. Takisto sa príjma. Deviatka od Kozlovského. Tentokrát je spravodajkyňa proti. Kto je za? Proti. 10 proti. 11 proti. Ale väčšina je za, čiže príjma sa. 8 od pani Holmajer sa vypúšťa, desiatka od pána Kozlovského, to je ústny pozmeňujúci návrh, text máte pred sebou písomne, nie je proti, kto je za. Ďakujem. Kto je proti? Kto sa zdržal? Socialisti sa zdržali, ale väčšina je za, čiže prijíma sa. Prechádzame k pozmeňujúcemu tým návrhom pani Trupo. Môžem eh, o nich hlasovať en blok? Nie? No dobre, tým horšie. Čiže jedenáctka. Kto je za? kým sa to nepáči. Kto je proti? Kto sa zdržal? Väčšina je proti, takže sa zamieta. Dvanáctka. Spravodajkyňa je proti. Kto je za? Čo robí EPP? Elektronické hlasovanie o 12. Končím hlasovanie. Jeden kolega ešte spí. 14 za, 24 proti, 12 sa zamieta, 13 od Helgy. Kto je za? Prebačte znovu elektronické hlasovanie. Máme dvoch kolegov, ktorí spia, ale už sa zobudili. Končím hlasovanie. 25 proti, 13 za, 1 sa zdržal, návrh sa zamieta. A ja už nemôžem hlasovať, pretože po 48 hodinách spravodajkyňa konečne našla hlasovaciu kartu. Takže to bola 13, alebo 12, ja už ani sám neviem, no bola to 13. 14 od pána Kozlovského. Spravodajkyňa je za. Kto je za? Proti? Dvaja. Kto sa zdržal? Dvaja. 14 sa prijíma. 15 od pána Kozlovského. Tentokrát je spravodajkyňa proti. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? 1. Prijíma sa. E, teraz e, prechádzame k 16 to je Kozlovského eh, ústny pozmeňovací návrh. Text máte pred sebou. Máme Spravodajkynia je proti. Kto je za? Kto je proti? Spravodajkynia a traja ďalší členovia. Kto sa zdržal? Ďakujem. Prijíma sa. 17 od Kozlovského. Spravodajkynia je proti. Kto je za? Proti kto sa zdržal? Prijíma sa 18 od Kozlovského. Spravodajkynia je proti. Kto je za? Proti. Je tu mierna väčšina. Kto sa zdržal? je tu istá malá väčšina, čiže je prijatý. 19. od pani Holmajer sa nevypúšťa, ale je to identický návrh ako 20 od Kozlovského a spravodajkynie je takisto proti. Kto je za 19, kto je proti, kto sa zdržal, takisto sa príjme. A teraz budem, dávam hlasovať o celom, um, o celej správe, kto je za kto je proti, dvaja sa zdržali, dvaja sa proti eh, a týmto, týmto pádom je celá správa prijatá, eh, je skutočne veľmi kvalitná. Teraz Máme pred sebou ešte e, nejaký program, skôr než e, e, budeme môcť hlasovať o rozpočte, budeme musieť hlasovať o prevodoch, o presunoch. Začneme presunmi, ktoré, ktoré sa týkajú Európskej komisie. Konkrétne navrhujem, aby sme začali číslom 14, 15 a 20, ktoré zodpovedajú intervenciám z Fondu pre prispôsobenie sa globalizácii, e, ktoré sme práve prijali na návrh Barbary Matera. Predpokladám teda, že pán Šurian je za to, aby sme hlasovali en blok o týchto návrhoch. Laslo. Laslo nič nehovorí, ale vidíme, že prikyvuje a preto všetky tieto nie, predsa len chcela slo prehovoriť, nech sa páči. No. Il a dit oui, il a dit oui. Donc, en <laughs> sommet, euh, les... Povedal, že súhlasí. Dobre, čiže 14, 15, 20, en bloc. Kto je za? proti, kto sa zdržal, nikto. Čiže všetky tieto tri presuny sú schválené. Ďalej tu <clears throat> máme uh, <clears throat> info 1, to je ďalší presun. Môžeme hlasovať uh, eh, blok. Pán predseda, bolo by veľmi dobré, keby sme poskytli celkový prehľad o týchto transferoch. Ale namiesto toho navrhujem, aby sme e, blokovo hlasovali o všetkých transferoch. Aspoň z mojej strany ja podporím všetky transfery, všetky prevody. Proposition, donc, de vote en bloc pour... Čiže návrh hlasovania en bloc pre Info 1, Info 2, Solvit 2, EC 44 a to je všetko, čo mám, pokiaľ ide o komisiu. Inge. Skôr som... Jednu otázku. E, v tlači sa, objavilo, sa objavil tento podnik a chcel, zaujímalo by ma, či skutočne toto je jeden z dôvodov, prečo vlastne o tom teraz hlasujeme. Čiže to bola tu tá otázka komunikačných transferov, respektíve transferov v oblasti komunikácií. No, le, le, le vice-président Alvaro... Euh, Podpredseda Alvaro hovorí, že tomu tak vôbec nie je. To sa netýka tejto oblasti, bolo by to v oddeli číslo 3, o ktoré budeme potom ešte neskôr hlasovať, tak ako sme to dohovorili so spravodajcami. Ale to teraz nie je ten transfer, o ktorom hovoríte. Komunikačné prostriedky to nespadá do tohto transferu. Bien. Donc... Dobre teda. Takže nebudeme o tom e, hovoriť teraz, ale e, ponecháme si to na neskôr. Kto je za e, všetky tieto presuny en bloc? Mohli by sme vyzvať aj socialistických koordinátorov, kto je proti? Dvaja, kto sa zdržal. Prijíma sa. Ostatné presuny v iných oddieloch ešte nebudú predmetom tohto hlasovania. A hlasovanie o iných témach, ako je rozpočet, sa skončilo. Môžeme sa opätovne vrátiť k našemu rozpočtu. Včera sme si naplánovali, že dnes ráno začneme hlasovať o rozpočte. Máme 20-minútové zdržanie a že začneme hlasovať o kategórii 1A. Môžeme teda začať Voilà. Est-ce que tout le monde a, est en position? Ste všetci pripravení? Dúfam, že aspoň ja som pripravený, ale nie je to celkom isté. Ten názov je úžasný. Sustainable Growth, trvalo udržateľný rast a o tom budeme hovoriť dnes do poludňa. Chcela by pani spravodajkyňa ešte pred hlasovaním k 1A niečo povedať? Áno, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som počiarknúť veľmi náročnú situáciu, e, ktorú máme v kapitole 1a, len aby som pripomenula, v rámci tejto kapitoly je séria veľmi dôležitých prioritných položiek pre Európsky parlament, aby som menovala niektoré výskumné programy, programy, ktoré súvisia so vzdelávaním, e, s mobilitou v rámci vzdelávania, a zdroje, ktoré predpokladá MFF, sú už vyčerpané. Náš manevrovací priestor v rámci tejto kapitoly je naozaj veľmi obmedzený. A k čomu pristúpila rada, to sú podstatné krátenia, značné e, v niektorých dôležitých e, položkách. E, počiarknem jeden príklad, ktorý súvisí s kráteniami pre výkonné agentúry, ktoré implementujú 7. rámcový program Takže môj naj, taký významný návrh z pohľadu tohto, tejto kapitoly je opätovne nastoliť návrh rozpočtu, tak ako ho navrhovala komisia, pretože som presvedčená, že potrebujeme, aby takéto viazné rozpočtové prostriedky boli teda zaviazané, aby sme implementovali tie programy tak, ako to bolo naplánované v pôvodnej legislatívnej báze pre tieto programy. Takže späť k návrhu rozpočtu v prvom rade, ale čo je dôležité, tie kľúčové položky sú súčasťou tejto kapitoly. Keby som mohla pripomenúť, včera sme hlasovali o horizontálnych pozmeňovací, horizontálnom pozmeňovacom návrhu zo strany spravodajkyne o niektorých prioritných položkách, takže tie tam vypadnú, keď prídeme k hlasovaniu. Je tam viacero navýšení, ktoré e, navrhujú osobitné výbory, e, ktoré stojí za to podporiť podľa mňa ale ak podporíme tieto kľúčové navýšenia, tak potom budeme čeliť situácii, že prekročíme o 29 miliónov strop. Čiže prakticky ten môj návrh, a tak ako to aj bolo aj prediskutované s koordinátormi, je vyrovnať túto sumu, toto množstvo, krátením v rámci programu ITER. Čiže prakticky ostaneme v rámci tej marže. Toto je návrh, e, ktorý e, dá do rovnováhy tie navýšenia v kľúčových položkách, ktoré súvisia s celoživotným vzdelávaním, e, s programom SIP a tak ďalej. Čiže to vyrovnáme kráteniami v položke ITER. Pokiaľ ide o tú mechaniku, alebo teda ako budeme hlasovať, pôjdeme položku po položke v rámci kapitoly 1a, tak ako je to v hlasovacom zozname, čiže po tom, čo som približila tú filozofiu, tak budem odporúčať hlasovať za alebo proti e, každému konkrétnemu pozmeňujúcemu návrhu. E, niektorým z vás, e, ktorí majú pochybnosti ohľadom krátenia v položke ITER, chcem pripomenúť, že ak podporíte všetky tie položky, kde sú navýšenia, treba si uvedomiť, že prekročíme takmer o 30 miliónov ten strop vrchný a ak nie ste za krátenie v položke ITER, tak to znamená, že to bude hlasovanie, ktoré bude viesť k navýšeniu stropu, čo ja nepodporujem ako spravodajkňa. Aby som ďalej ešte približil, ako bude prebiehať to hlasovanie. Keď prejdeme k hlasovaniu o položke ITER, tak budeme hlasovať jedno z pozmeňujúcich návrhov, ktorý e, siaha čo najďalej. Ide o vypustenie formulácie, ktoré ja nepodporujem ale navrhujem, pokiaľ ide o ITER, aby sme to presunuli, pán predseda, na zajtra ako náhle budeme mať e, celkovú sumu, ktorú získame z toho hlasovania položku po položke, čiže budeme môcť potom prispôsobiť patrične e, položku ITER. Ak chcete tam zapracovať aj pilotné projekty a prípravné aktivity, e, bez toho, aby som teraz mala ešte súhlas koordinátorov, predpokladám, že si to vyžiada viazané rozpočtové prostriedky v rámci kapitol 1 vo výške 15 miliónov, budeme musieť pristúpiť e, v rámci položky ITER asi ku kráteniu vo výške asi 45 miliónov. Čiže vážený výbor, drahí kolegovia, chcem vás poprosiť o podporu tejto stratégie. A v neposlednom rade ešte mám dve technické pripomienky. Poprvé, viacerí z vás predložili pozmeňovacie návrhy, ktoré obsahujú istú frázu, teda kde sa cituje e, suma ktorá by mala byť smerovaná na financovanie tej či onej aktivity. To je spôsob e, vyčlenovania peňazí, ktoré neumožňuje finančné nariadenie. Čiže návrh môj je taký, že v prípade, že prejdú takéto pozmeňovacie návrhy, mali by sme za každým zmeniť e, toto kvázi e, pričlenovanie alebo pridelovanie na frázu part of the appropriations, časť rozpočtových prostriedkov. Ďalšia dôležitá časť e, súvisí s pilotnými projektmi, projektami a prípravnými aktivitami. Doposiaľ sa nám nepodarilo dosiahnuť nejaké balíkové riešenie. Medzi koordinátormi pracujeme na tom, ale navrhujem, aby sme e, išli smerom balíkového riešenia, ale zároveň ako spravodajkynia som si všimla, že mnohé z pilotných projektov a prípravných aktivít majú veľmi e, dôležité a zaujímavé posolstva obsiahnuté v nich, e, ktoré nie je možno financovať podľa predstavých autorov, pretože nemáme zdroje. Ale niektoré pripomienky, respektíve posolstva, ktoré sú v tých pripomienkach, e, môžu byť osvojené. Môžeme si osvojiť teda v niektorých konkrétnych položkách. Navrhujem preto e, v týchto pripomienkach hlasovať nasledovne. Zajtra obdržíte tie pripomienky, ktoré ja odfiltrujem, tak povediac, z pilotných projektov a prípravných aktivít a akcií a navrhnem ich pripojenie k konkrétnym rozpočtovým riadkom a zajtra dostanete tento návrh. To je všetko. Ďakujem pani spravodajkyňa. Ja by som chcel zdôrazniť jeden bod a to sú e, to je skutočnosť, že finančný výhľad nám neumožňuje už robiť to, na čo sme si zvykli a síce v pripomienkach požadovať to, aby boli eh, viazané finančné prostriedky eh, viazané na určitý eh, účel, ale môžeme predložiť isté návrhy bez toho, že by sme ich v pripomienkach nejako číselne vyjadrili. Čiže túto možnosť máme, ale Goran chcel niečo povedať. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem Sidonii. Viem, že odvedla veľký kus práce na to, aby e, dokázala nájsť politické riešenie pre kapitolu 1a, veľmi dôležitú, ale bohužiaľ nemôžeme akceptovať e, politickú úvahu spravodajkyni. Podľa nás išla príliš ďaleko, pokiaľ ide o akceptovanie tých e, dominantných posolstiev úspornosti. Podľa nás by to nemalo takto negatívne vplývať na mnohé programy. Samozrejme, my chceme brať zodpovednosť za tú ťažkú situáciu, preto neakceptujeme všetky navýšenia, ale rozhodli sme sa, že budeme hlasovať asi za pol tucet rozpočtových položiek, ktoré podľa nás predstavujú veľmi dôležité prioritné oblasti a náš hlasovací zoznam by vychádzal z návrhov predovšetkým z výboru ITRE a v niektorých prípadoch aj od iných výborov, Takže máme inú politickú líniu. E, kde sa úplne stotožňujeme so Sidoniou, tak to je otázka hlasovacieho postupu, čiže najskôr hlasovací zoznam a potom budeme hlasovať o e, ITER položke ako o takej nárazníkovej záležitosti. Či to spravíme dnes, alebo zajtra, to je jedno. Ďakujeme pekne za to, že si uľahčil prácu predsedovi tomuto, tohto výboru. Uľahčil si nám aj naplánovanie hlasovania, samozrejme celé to je naviazané na samotný postup. A teším sa tomu Salvador Gariga, nech sa páči. Ja by som chcel iba podporiť to, čo povedala pani spravodajkyňa, pokiaľ ide o tú situáciu, ktorú tu máme v 1A my ako koordinátori sme sa snažili dosiahnuť určitý kompromis a to však nebolo možné. Preto by som vám chcel pripomenúť, že dodatočné pozmeňovacie návrhy, ktoré priniesli socialisti, predložili socialisti, vlastne znamena, by znamenali o 100 miliónov viac eur v kategórii 1A a tie by museli byť potom e, vyčlenené tam, kde by sa vlastne skrátilo v programe ITER. Takže to by nebol nejaký seriózny, vážny postup. ITER predsa nie je nejaký virtuálny riadok, z ktorého sa dá teraz brať nejaký ľubovoľný obnos, aby sme to potom dali do iných priorít. Čiže žiadam socialistov, aby e, zohľadnili ťažkosti tejto kategórie a potrebujeme určité prostriedky práve pre ITER a preto mm, vieme podporiť aj návrh zo strany Sidonie. Môžeme tu dať aj určitý znak úspornosti a zároveň môžeme zohľadniť aj politické danosti, ktoré tu máme, s ktorými potom budeme konfrontovaní po konci nášho hlasovania. Ďakujem pekne neviem, či moji socialistickí kolegovia a kolegyne si nie sú vedomi vlastne, koľko musíme ušetriť. Tak si teda pozrime. Pozrite si na to, koľko ľudí dnes príde na ulice protestovať. 45% mladých nemá prácu, čiže to by bol jasný znak pre socialistov, že musíme šetriť. Nejde iba o peniaze, ide aj o existenciu konkrétnych ľudí. A to musíme povedať takto. Ďakujem pekne. Ešte niekto sa hlási o slovo? Nie, nie je to tak, takže navrhujem, že by sme začali hlasovať. Začneme teda zo, na strane 3 v anglickej verzii. Ide o udržateľný rast. 820. kňa je proti. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 721. Jera chce k tomu niečo povedať, nech sa páči. Ja by som chcel povedať, že toto je veľmi dôležitý riadok, pokiaľ ide o mechanizmus finančnej stability. Čiže nie je to nejaký bežný riadok rozpočto, rozpočte. Neviem, či pán predseda ste Hovorili ste tu o dôležitosti, aby sme našli určité riešenie pre tento problém a preto skutočne dúfam, že sa nám podarí hlasovať o tomto riadku nielen v kontexte rozpočtu 2001, ale aby sme mali prostriedok, aby sme mohli hovoriť o tomto. Ďakujem pekne. Pani spravodajkynia zmenila názor. 721, kto je za? Kto je proti? Elektronicky hlasujeme, prosím. Je nás tu 40, 38 z toho hlasuje. Ešte dvaja nehlasovali, 39, ešte stále jedna osoba spí. Koniec hlasovania. Jeden sa e, z vás nezobudil doteraz, 19 je za, 20 proti, čiže je to zamietnuté. 137. spravodajkynia je proti, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. 317 za. Elektronicky hlasujeme, prosím. Ešte raz hlasujeme o 317, nech sa páči, môžete hlasovať. Ešte jeden tu z nás stále spí. Už sa zobudil aj ten, takže končím hlasovanie. 19 za, 20 proti, zamietnuté. 42,55, spravodajkyňa je proti. Budeme hlasovať elektronicky, myslím, že to je veľmi tesné. Je tu nejaká zmena v situácii? Spravodajkyňa zrazu zmenila názor, už je za. Kto je teda za? Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Aj toto je prijaté, pretože 317 odpadá. Takže vlastne toto je nové stanovisko pani spravodajkyne. 417 pána Ernhausera 4718, kto je za, kto je proti. Zamieta sa. Teraz je tu pozmeňovací návrh, ktorý chce znížiť všetky položky. Budeme aplikovať to pravidlo, to pravidlo, ktoré sme tu použili aj včera, ale je možné, že tu budú pozmeňovacie návrhy od pána Ehrenhausera, ktoré budú iné a potom budeme o nich systematicky hlasovať. Ale ináč budeme používať ten precedens tak ako včera. Čiže na ďalšej strane celá číslo 4 už je zahrnuté. predchádzajúcimi pozmeňovacími návrhmi. To sa týka aj strany 5 pre 68 a 69 no a teraz 46.22 od pána Ehrenhausera. To je presne tá klasika, takže precedens to sa zamieta. 45, 27, o tom budeme oddelenie hlasovať. Musíme to oddeliť od poznámok. Najprv teda číslo, pani spadakňa je za, kto je za, kto je proti. Ďakujeme, kto sa zdržal hlasovania. 4527 sa príjma, teraz poznámky. Pani spravodajkynia je za, kto je za? EPP je ale proti, takže si to musíme overiť. Elektronickým hlasovaním hlasujeme, prosím. Ešte dvaja stále spia. Horšie pre nich. Takže 18 je za 19 proti, jeden sa zdržal. Poznámky sú teda zamietnuté. Máme tu schválený číselný údaj a nevieme, na čo nám to bude. Čiže všetky ostatné až na koniec strany sú teda zahrnuté a pokryté, takže od, odjdeme na ďalšiu stranu. 729. Neviem, čo chce pani spravodajkyňa tu narobiť, ale hlási, že je proti, takže je proti, kto je za. Kto je proti? Sedemstodvadsaťdeväť sa teda zamieta. 41.24 odpadá tým pádom a zvyšok stránky je už pokrytý. On ne le vote pas puisque ce sont des projets pilotes. Hein? Donc le reste de la page, on ah, vote. Même chose. Nebudeme hlasovať o tom projekte, tak, o pilotnom projekte, takže zvyšok strany, takisto aj sedmi, strana 7, to sú všetko pilotné projekty. Dostávame sa teda na stranu 9, hore. Aj to sú ešte pilotné projekty a o tých budeme hlasovať až zajtra. Takže dostávame sa k položke 020215. To je ten známy vesmírny program GMES, Európsky program pozorovania Zeme, kto je za, kto je proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 138. A 694, to sú rovnaké. Kto je za 138? Čiže asi musíme hlasovať elektronicky, nech sa páči. Tie sú totožné, takže budeme hlasovať. Hlasujme, prosím, všetci sme hlasovali, všetkých máme už prebudených 14 za, 24 proti. Tento návrh sa zamieta. Tieto dva pozmeňovacie návrhy sa teda zamietajú. 33. Spravodajkyňa je za, kto je za, kto je proti, Zdržal sa niekto? Je to prijaté. 34. Pán Spradak nie je za, kto je za. Kto je proti? Zdržal sa niekto? Príjma sa. Teraz vesmírny výskum. 41.27 od pána Hartonga. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 40 73, to je to isté. Pani spravodajkynia je za, kto je za? Štyridsaťdvojka, 86, to sú rovnaké návrhy. Čiže kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Tieto dva rovnaké pozmeňovacie návrhy boli prijaté. 640, tu hlasujeme o poznámke. 640. Pán predseda sa pomýlil. Pani spravodajkyňa, kde je problém? Myslím si, že pán predsedajúci je príliš rýchly. Áno, rýchly, hovorí pán predseda. Áno, ešte stále sme hlasovali o 42,87, teraz by sme hlasovali 41,27 v riadku 02040102 výskum bezpečnosti. Prepačte. Vzhľadom na to, že tie čísla pozmeňovacích návrhov sú častokrát rovnaké, tak som vypustil celú túto časť výskumu bezpečnosti. Možno, že by to asi ani tak nebol problém. Teraz pozmeňovací návrh pána Hartonga 4127 za. Proti. Zdržal sa niekto? Ďakujeme. Navrhujem. Ide tu o vypustenie riadku, návrh pána Hartonga a musíme si povedať, že väčšina je proti. Ak by to boli pozmeňovacie návrhy iného typu od pána Hartonga, budeme o nich hlasovať. Čiže číslo 73 teraz. Je to výbor pre priemysel. Spravodajkňa je za, kto je za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijaté. Číslo 4286 to už je zahrnuté, pretože je totožné. Teraz budeme hlasovať o 640, o ktorej ste pred chvíľou nechceli hlasovať. Ide tu o poznámky za, proti, zdržal sa niekto. Ďakujem, čiže väčšina bola za, poznámky teda boli prijaté. Teraz 4127 od pána Hartonga. Ako vždy u pána Hartonga Štyri jedna dva osem, štyri sedem nula nula nula dva, tam je to všade rovnaké, čiže ideme na ďalšiu stranu. Číslo 4128. A ah, excusez-moi. Asi som sa unáhlil, prepáčte, prepáčte, ospravedlňujem sa. Je to tu naopak vytlačené, takže som zo stránky 10 prešiel hneď na stránku 12, čiže to bolo tak zviazané, prepáčte, je to tu naopak zcvaknuté. Asi sa ponáhľam ale možno to máte takisto zle ako ja. Takže na strane 11 hore Európske programy satelitnej navigácie EGNOS a Galileo číslo 4128. To je pán Hartong, ale budeme hlasovať o 74. Spravodajkynia je proti. Spravodajkynia je proti. Hlasujeme elektronicky. Bude to asi lepšie. Takže hlasujeme aj nášho podpredseda. Pán podpredseda môže hlasovať, alebo nemôže. Bude nám chýbať jeho hlas 25 za, proti 11 za, čiže zamietnuté. 695 takisto, pretože je totožná. 41, 28 a 75, 4, 4, 71, tí sú už zahrnuté. Číslo 41, 28 v riadku GNSS, to je pán Hartong a zbytok riadky je takisto pokrytý číslo 12, strana číslo 12, pardon. Tu máme iba pozmeňovacie návrhy pána Ehrenhausera, čo sú zvyčajné návrhy na zníženie o 10%, čiže väčšina je proti. Teraz strana 13, úplne hore, číslo 4133, to je pán Hartong. Hlasujeme teda o 450. Spravodajkňa je za. Ale máme tu oddelené hlasovanie, najprv o číslach, čiže o tých čiastkách, Spravodajkyňa má rada čísla, kto tiež, hľadila, teda, kto je za, socialisti tiež, kto je proti týmto čiastkám traja. Kto sa zdržal? Čiže čiastka 450, čas 450 bola prijata, teraz poznámky zo 450 spravodajkyňa je za, kto je za. Hlasujeme elektronicky o vysvetlení. Nous avons 39, on peut interrompre. Nie je to stále jasné. 22 je proti, 15 za, 2 sa zdržali. Takže opäť tu máme čísla, bez toho, že by sme vedeli, na čo sa majú využiť. Ostatné odpada, 77 je už zahrnutá, 33, to je pán Hartong, číslo 451. Hlasujme oddelenie, najprv očiatka, spravodajkynia je za, kto je za, Ďakujem, kto je proti. Celá rada, ale sú menšinoví, takže čiastky boli prijaté. Teraz komentár, poznámky. Spravodajkynia je za, ale budeme hlasovať elektronicky. Hlasujte, prosím. Hlasovali už všetci? Je nás tu iba 39, pretože jedna z nás je chorá, čiže 26 proti 13, 26 bolo proti, takže znovu tu máme riadok bez toho, aby sme vedeli, na čo nám bude. Ten zvyšok na tejto strane už je zahrnutý, takže môžeme ísť ďalej. Strana 14, 41, 33. 823 teraz, spravodajkyňa je proti, kto je za? Nikto. Kto je proti? Kto sa zdržal? 823 je zlikvidovaná. 4633. To je odlišný návrh pána Ehrenhausera od ostatných, preto o ňom hlasujeme, kto je za. Nikto, kto je proti. Kto sa zdržal. Jednomyselne proti. To je celkom mimoriadne, čiže je zlikvidovaný. 452. Spravodajkyňa je za proti, kto sa zdržal, Príjme sa. 701. E, 42.19 je, prijat, je, je identický, ale budeme hlasovať len o pripomienkach, ale elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 21 za, 6, 2, 21 proti, 16 za. Čiže pripomienky sú zamietnuté. Štyridsať jeden, tridsať tri, štyridsať šesť, osemnáct sú už pokryté, pripom, pokryté návrhy 453. Hlasujeme, kto je za. Spravda je za. Čiže kto je za? 453. Proti? Dosť veľa, ale nie dosť. Nikto sa nezdržal. Je prijatý tento návrh a tým pádom sú pokryté aj všetky ostatné v tejto položke. Čiže v podstate celá táto strana je pokrytá. Preto ideme na ďalšiu stranu, číslo 16, 470. Spravodajkyňa za. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Príjma sa. 174 od výborov FAMA. Spravodajkyňa je za. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Niekto? Tento návrh sa prijíma. 471 je pokrytý, 612 sa týka len e, pripomienok spravodajkynia je za. 612, kto je za? proti, jeden proti, nikto sa nezdržal, čiže 612 týkajúca sa pripomienok sa prijíma. Ďalší je identický, čiže je pokrytý. Potom tu máme pilotné projekty, o tých nebudeme teraz hovoriť, to isté platí pre celú ďalšiu stranu 17, to sú tie pilotné projekty, nebudeme hlasovať ani o prioritách ani o pri, e, pilotných projektoch na strane 18, dostali sme sa na stranu 19, tu máme zvyčajný návrh pána Hartonga, tento je zamietnutý, 824, kňa je proti, kto je za? Nikto, kto je proti? Kto sa zdržal? Tento bol úplne rozprašený. 459, spravodajkyňa je za, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Väčšina je za návrh, čiže prijíma sa k 460 len pripomienky. Spravodajkyňa je za, čiže hlasujeme len o pripomienkach 460, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijímajú sa tieto pripomienky. Teraz musíme hlasovať aj o 613. -ke. Informa carers, netuším, kto sú to, ale len pripomienky, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Ďakujem, čiže 613 a 435, ktorá je identická, sa prijíma. Dostali sme sa k, eh, po kapitole sociálna ochrana a inklúzia eh, a to k bodu 800, návrhu 825. Eh, spravodajkynia je proti. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 461. knie je za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Je prijatý. 472 je pokrytý. Znovu tu máme Informa Carers 614 len k pripomienkam. Spravodajkynia je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Jeden. Čiže prijíma sa. A to platí aj pre ďalší návrh, ktorý je pokrytý. Dostali sme sa na stranu 20, pracovné podmienky. 826. Spravodajkňa je proti, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. 462. Spravodajkňa je za, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, príjma sa. Ostatné sú pokryté. O- okrem Znovu tu máme informal carers. Mal by mi to niekto vysvetliť. Čiže 6, 615. Pravodajkynia je za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Nikto sa nezdržal. Jednomyselne prijatý. 430, 4337 je pokrytý. Ďalej tu máme antidiskrimináciu 4134 od Hartonga. 827. Spravodajkenia je proti. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 597. Back to DB. Spravodajkenia je proti. Kto je za? Zelený. Kto je proti? Všetci ostatní. Kto sa zdržal? Nikto. Je zlikvidovaný. 463 len pripomienky. kňa je za, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, je prijatý. 616 e, musíme znova hlasovať, len k pripomienkam kňa je za, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Pripomienky sú prijaté. Ďalší návrh je identický. Takže dostávame sa k rodovej rovnosti. 4, to je klasický návrh pána Hartanga, ale dostávame sa k hlasovaniu 828. Spravedlňa je za, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Zamieta sa. 599, spravedlňa je proti, kto je za, kto je proti. Všetci ostatní, kto sa zdržal zamieta sa. 617. Znovu sa tu stretávame s informal carers. Spravodajkynia je za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Všetci sú za jednomyselne. to pokrýva aj 43, 39, ale nie 590. Čiže hlasujeme o 590. Pani spravodajka nie je proti, kto je za? Elektronické hlasovanie, pretože zelení e, tu majú nejaké problémy, čiže hlasujeme. Všetci hlasovali. 15 proti 23 proti, čiže návrh sa zamieta. Potom tu máme podporu implementácie 474, kto je e, za, spravodajkynia je za, kto je proti, kto sa zdržal, príjme sa. 42-41 sa týka pilotného projektu, 41-34 od pána Hartonga, zamieta sa, ideme na ďalšiu stranu. 41.34, ale tentokrát o Inštitúte pre rodovú rovnosť od pána Hartonga, klasický návrh, zamieta sa. Všetko, čo sa týka agentúry nadácie pre zlepšenie pracovných podmienok je pokryté, ale Musíme prejsť e, k druhej kapitole. Máme tu zvyčajný návrh, ktorý zamietam, e, ale máme tu aj 40, máme tu návrh pána Ehrenhausera, ktorý je odlišný tentokrát 40. E, prepašte, pani spravodajky, nedávam slovo. Tento pozmeňovací návrh je pokrytý horizontálnym pozmeňujúcim návrhom, ktorý sa týka agentúr. De la ligne, je parle de la ligne Prepašte, ja hovorím o 0404 0302. Čiže 46, 61 to je pokryté, áno? Dobre. Pokiaľ ide o e, ďalšiu kapitolu, Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, to všetko je pokryté, ako mi hovorí e, tu nám e, kolegyňa. 46 60 e, je takisto spod 476 nie je pokrytá, spravodajkynia je za, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijíma sa. Ďalej tu máme až do konca strany pilotné projekty, o tých nebudeme teraz hovoriť, e, ideme na ďalšiu stranu, to je Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu 478. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, príjma sa. Dva ďalšie sú totožné, čiže sú pokryté. Ďalej tu máme pilotný projekt, ale dostávame sa až na koniec strany Európska mikrofinančná E, mikrofinančný e, nástroj. Pokračujeme ďalej, tam máme pilotné projekty a dostaneme sa až na stranu 26, kde hore máme jeden pilotný projekt, ale dostávame sa k EGF, ktorý je srdcovou záležitosťou Barbary. 628. E, Spravodajkňa je proti, kto je za? Bola tu požiadavka o oddelené hlasovanie. Podľa mňa by sme teda mali hlasovať o pripomienkach. Čiže nie sú to nejaké číselné vyjadrenia. Ale podľa mňa by sme mali hlasovať len o pripomienkach. A potom, pokiaľ do pozmeňovacie návrhy, ktoré sa týkajú konkrétnych čísel, tak tie začínajú pri 829. Pokiaľ ide o 628, tam by sme mali hlasovať len o pripomienkach a potom by sme sa mali presunúť na hlasovanie o 829. To je ten najväčší návrh, pokiaľ ide o konkrétne sumy. Vous, dit... Inými slovami, eh, budeme hlasovať o pripomienkach skôr, než budeme hlasovať o skutočných číslach. To je trocha zvláštne. Pani Jensen. Súhlasím so Sidoniou. Musíme hlasovať o tých číslach a pripomienkach oddelenie. Ale samozrejme chceme aj my, aby boli odhlasované naše čísla. Nie som si ale istá, poradím. Ale chceli by sme, aby o pripomienkach sa hlasovalo oddelenie. Donc, amendement... Euh, oui, Sidonia, pardon. most... Vidím, že teraz e, tu máme najradikálnejší pozmeňovací návrh 629, ide o vypustenie e, rozpočtovej položky, čiže to by sme mali hlasovať ako prvé. Ja som proti tomuto vypusteniu položky. Dobre, teda Najprv budeme hlasovať o tomto pozmaňujúcom návrhu, ktorý je najproblematickejší 629, ktorý by mal vypustiť tento riadok. E, kto je za? Máme ich 5, prepačte 6. Kto je proti? Kto sa zdržal? Takže tento návrh sa zamieta. Teraz hlasujeme o 600 28. Madame le rapporteur. Now, in my view, we should, uh, move... Teraz by sme podľa mňa mali prejsť na hlasovanie o 8 do 9, pretože to je tá najštedrejšia suma, ktorá je navrhovaná. A ja som proti tomu. Le rapporteur, je vous suis. Hein. Donc... No dobre, už mi to je jasné. Pozmenujúci návrh 829. To sú uh, tie uh, číselné vyjadrenia, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Máme tu jasnú väčšinu proti. Takže 829 sa zamieta. A teraz 482. Len čísla. Kto je za 482? Kto je proti? Liberáli, konzervatívci, a naši priatelia napravo. Kto sa zdržal, čiže väčšina je za zachovanie 482. Tým pádom sú pokryté aj tie dva ďalšie návrhy, ale musíme sa teraz vrátiť k 628, že? Ja tomu síce vôbec nerozumiem, ale vidím, že vy tomu rozumiete, to je úžasné. 628. Ale len pripomienky. Čo hovorí pani spravodajkyňa k 628? Pán spravodajca. Ehm, palce nadol, čiže smrť gladiátorom. Ehm, elektronické hlasovanie. Le PPE ne suit pas son rapporteur. On est dans une situation terrifiante. Allez, votez, votez. Hlasujte, prosím, hlasujte. Ale Musíme skončiť hlasovanie. 21 za, 13 proti, traja sa zdržali, čiže tieto pripomienky sa príjmajú. Takže my sme v podstate celý tento, celú kapitolu o EGF týmto prebrali. A dostávame sa k ďalšiemu bodu 31.30, ten je pokrytý aj 4705. Zvyšok eh, tejto strany, to sú zvyčajné návrhy pána Ehrenhausera, zamietajú sa. Na ďalšej strane celá táto strana je pokrytá, to znamená strana 28. Na rozdiel od toho, na strane 29 eh, máme návrh 152, ktorý nie je pokrytý, o ktorom treba hlasovať. Spravodajkňa je proti, kto je za? Dvaja sú za, kto je proti? Mnohí, kto sa zdržal? Zamieta sa. Zvyšok strany je pokrytý našimi pozmenujúcimi návrhami o agentúrach, vrátanie Európskej agentúry pre bezpečnosť námornej prepravy ale e, trvalo udržateľný rast. Tu musíme hlasovať o 394. Spravodajkňa je proti. Kto je za? Zelený. Kto je proti? Mnohí. Kto sa zdržal? Tento návrh sa zamieta ale spravodajkyňa je za 155 kinu, 5 kto je za 155? Kto je proti? Kto sa zdržal? Jednoznačná väčšina. Prijíma sa. Som informovaný, že je tu prepojenie na 156. -ku. ale najprv 394 oproti o opatreniach proti znečisťovaniu. Spravodajkynia je proti. Kto je za? Zelený. Kto je proti? Kto sa zdržal? Väčšina je za znečisťovanie. 394 je zamietnutá, 156 spravodajkynia je za. Čiže spravodajkynia je za, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal príjma sa. Prechádzame k ďalšej kapitole 03, klasický návrh pána Lukasa, zamieta sa 157, nie je za, kto je za, kto je proti, kto zazdržal? príjma sa. Marko Polo 2 informujú ma, že už nemám právo hlasovať. Čiže 41.39 je zamietnutý, 158, kto je za, spravdajkyňa je za, kto je proti, kto sa zdržal, príjma sa. Ukončenie programu Marco Polo 41.40 klasický pozmenujúci návrh pána Hartonga, zamieta sa na koniec strany je pokrytý našimi horizontálnymi pozmenujúcimi návrhmi. Ideme na ďalšiu stranu. Musím dať hlasovať o 159. Spravodajkynia je proti. Kto je za? Jeden za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Bezpečnosť dopravy 160. nie je za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Čiže bezpečnosť dopravy je zaručená. E, ďalej tu máme pilotné projekty a preto môžeme prejsť priamo k strane 33, návrh 622, tunel medzi Švedskom a Dánskom. Spravodajkyňa nie je za tento tunel. Kto je za tento tunel? 622. Švedi sú proti, <laughs> Dáni sú za. Dobre, čiže urobí sa len polovica tunela. 622 teda, kto je za, liberáli sú za, kto je proti. Goran je disciplinovaný, kto sa zdržal, čiže žiadne peniaze na tunel. Predpokladám, že 43-47 padá, ale kto je za 161? Kto je proti? Kto sa zdržal? Príjma sa. Čiže tie dva ďalšie sú pokryté. Cezar, 162 e, Cezar, 162, kto, spravodajkyňa je za Cezar, kto je proti Cezar, kto sa zdržal, príjma sa, takže Cezar, Cezar to prežil. 163 spravodajkyňa je za výskum e, o doprave a tak ďalej. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Príjma sa. Znovu mám právo hlasovať a znovu sa stretávame so Cezárom v podobe návrhu pána Hartunga. Tento je zamietnutý. 164. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? 164 je prijatá. Ideme na ďalšiu stranu. Tu máme výkonnú agentúru pre výskum. To všetko je pokryté, mm, ale e, v riadku, ktorý sa týka výdavkov na e, zamestnancov v oblasti výskumu, tu musíme hlasovať. 510 dávam hlasovanie 510 spravodajkyňa je proti, kto je za, jeden je za kto je proti, mnohí ďalší, kto sa zdržal, nikto, čiže zamieta sa. 4623 od pána Ehrenhausera, to je návrh, o ktorom nehlasujeme, považujeme ho za zamietnutý. Prechádzame na stranu 35. Prvý pozmenujúci návrh pána Hartonga je zamietnutý. Hlasujeme o 82. Spravodajkyňa s, ním, spravodajkyňa s ním súhlasí, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, je prijatý. Pokrýva aj návrh pána Šuriana. 504 o inovatívnych liekoch. Pani spravodajkyňa je proti, kto je za. Nikto, kto je proti, kto sa zdržal čiže nebudeme mať žiadne inovatívne lieky. 41-43 od pána Hartonga sa zamieta, 83 dávam na, predkladám na hlasovanie, kto je za, kto je proti, jeden, dvaja, kto sa zdržal, príjma sa. 42-84 sa e, padá. 42-44, to je pilotný projekt, to tam nehlasujeme, ideme na stranu 36 od návrh pana Hartongasa. Zamieta 503. Spravodajkynia je proti, kto je za? Jeden, kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 421 rozdelené hlasovanie. Najprv hlasujeme o číslach. Pravda, kým sa tie čísla páčia, kto je za, kto je proti. Traja, kto sa zdržal. Čiže tieto čísla sú prijaté. E, pripomienky, e, spravodajkynia je za, kto je za, kto je proti, liberáli, kto sa zdržal, takže aj tieto pripomienky dostali väčšinu. To pokrýva aj dva ďalšie návrhy. V tejto kapitole prechádzame k nanotechnológiám, čiže to je mikrovýskum, ktorý potrebuje mega peniaze. Článok 85 pre, áno, e, návrh 85 nie je za. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Traja. Kto sa zdržal? Takže 85 je prijatá, 133 to je pilotný projekt, čiže ideme k spolupráci. 587 spravodajkyne sa to nepáči, je proti, kto je za? O, rozdelené hlasovanie najprv o tých číslach. Čo si myslí pani spravodajkyňa? Nepáčia sa aj tieto čísla? Čiže kto je za tieto číselné vyjadrenia? 587. Nikto? Ale áno, zelený. Kto je proti? Všetci ostatní. Kto sa zdržal, čiže žiadne čísla tu už nebudeme mať, ale budeme mať pripomienky. Kto je za pripomienky? Elektronické hlasovanie o pripomienkach 587. Ja nemám právo hlasovať. Vlastne áno, znovu ho mám. Všetci sme hlasovali, ešte 4 spia. 23 je proti, čiže je to väčšina. Takže žiadne pripomienky, tu nemáme ani pripomienky, ani čísla. 87 len hlasujeme len o číslach. nie je proti, kto je za? Čiže za, vypušťa sa alebo zamieta sa. 86. E, tu je spravodajkynia spokojná. Hlasujeme en blok, kto je za, kto je proti, 4, kto sa zdržal, príjma sa. Znovu sa vrátil Jean-Luc Doha. Čiže môžem znovu hlasovať výborne. 4282 je pokrytá, 428 include biocoal production from wood waste. Kto je za? Spravodajkynia je za. EPP už prestalo existovať. Kto je proti? traja proti, kto sa zdržal? Ďakujem, je prijatý. Nous passons à la ligne suivante. Fuel cells and hydrogen. Ideme teda na ďalší riadok. 88, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjma sa? 89. Pravdajkynia je za, kto je za? Kto je proti? Trímasa, Komilara. To na konci strany. Či to je pilotný projekt, to môžeme pres. Tomu sa vrátime. Teraz sme na strane 38 v anglickom znení. Životné prostredie, vrátanie zmeny klíby. Je tu návrh pána Hartonga, ten sa zamieta 717. kniha je proti, kto je za. Budeme hlasovať elektronicky o 717. Hlasujem. 39 hlasov máme. Spíte. 25 proti, 14 za, čiže zamieta sa. 42, 81. Spravodajkynia je za, kto je za, kto je proti, zdržali sa, príjma sa. 90 je tým už zahrnutá. Teraz ďalší riadok, 91, kto je za, proti, príjma sa. Teraz ďalší riadok, spolupráca doprava, vrátanie letectva, 92, kto je za, kto je proti, príjma sa. Ďalší odpadá. Laslo Sorian bude asi spokojný. Teraz sme v 93, kto je za. Ide tu o čisté nebo. Kto chce čisté nebo? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Či 94 je prijatá? Láslo tým zahrnutý. Teraz sme znovu pri spoločným podniku pre palivové články a vodík 507. Spravodajkynia je proti, kto je za. Kto je proti? Zamieta sa. 94. Kto je za? Ďakujem proti, zdržali sa prijaté. Teraz sa dostávame k spolupráci sociálne-ekonomické a humanitné vedy. 41-43, pán Harton, kto sa zamieta, 500. Pani spravodajkynia je proti, kto je za. Proti. Čiže väčšina zamieta sa. 95. Spravodajkyňa je za, kto je za, proti, príjma sa. To sa týka aj 4278 a 631, musíme hlasovať o poznámke. Spravodajkyňa je za, kto je za, proti, Takže poznámka sa týmto príjma. Ostatné je zahrnuté, čiže sme teraz pri finančných nástrojoch s rozdelením rizika. Spradákyňa je za 96, čiže kto je za? Kto je proti? Príjma sa. A tým vlastne je zahrnutý aj ďalší riadok. Sme na strane 40 anglického znenia. Máme tu niečo nevydané. Riadok, ktorý sa volá myšlienky. Prvý to je od pána Hartonga, to sa zamieta. Je tu ešte 97. Kto chce, kto je za, kto je proti. Ďakujem. Zdržal sa niekto. Príjma sa. To sa týka ďalších dvoch. Teraz sme pri kapacitách infraštruktúra výskumu. 718. Kto je za? Kto je? Zamieta sa 98. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto, príjma sa. A to sa týka aj toho ďalšieho. Na konci strane máme pilotné projekty, o tých nebudeme hovoriť, teraz sme na strane 41. Do kapacity výskum prospech malých a stredných podnikov. 41, 43 od Hartonga, to sa zamieta. 719. Pani spravodajkňa je proti, kto je za? kto je proti. Takže sa zamieta. 543. Spravodajkynia je za, kto je za, kto je proti. Príjma sa. A tým vlastne odpadajú aj tie dva ďalšie. A ideme na ďalší bod, to je stovka. Kto je za? To je proti? Príjma sa. Ďalšie odpadá. 41, 43. Je tu pán Harton, kto sa zamieta, 101. Kto je za? Proti? Príjma sa. Kto nasledujúci odpadá? Či sme na stránke veda a výskum, veda spoločnosti, kto je za, kto je proti. Zdržal sa niekto? Príjma sa. To zahrňa aj ďalší. Teraz sme činnosť v rámci medzinárodnej spolupráce 103. Kto je za? Kto je proti? Príjma sa. Ďalší odpadá. Finančný nástroj so zdelením rizika 104. Kto je za? Kto je proti? Príjma sa. Ďalší odpadá. Teraz sme podpora koherentného rozvoja politik v oblasti výskumu 105. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Príjma sa. Ďalší je zahrnutý. Teraz sme v Euratom, energia jadrovej syntézy. To je od zelených, 587. Tí asi nechcú moc atomovú energiu, kto je za, kto je proti, všetci ostatní. Zamieta sa. 587. O tom budeme hlasovať neskôr alebo teraz? Pani spravodajkyňa, chcete o tom hlasovať? Ja som presvedčená, že by sme mali hlasovať pozmeňovací návrh, ako je predložený od zelených. A ja som proti nemu. Ale mali by sme hlasovať o ňom. Inými slovami, ak chápem politický kontext, tak pani spravodajkynia chce, aby sme použili tento riadok, respektíve položku IDEL, aby sme financovali iné priority, čo vlastne predpokladá, že u, pri ITERE necháme peniaze, ale 587 od strany zelených vyškrtáva z tejto položky ITER dosť veľkú čiastku a tým by to obmedzilo možnosť pani spravodajkyňa, aby sa to použilo na niečo iné. Takže pani spravodajkyňa chce tú čiastku ponechať. Je to tak? Takže budeme hlasovať o 587. A chcete hlasovať za alebo proti? Proti. To je ten váš manéver. Áno, chcete niečo povedať? Súhlasím s tým, čo ste práve povedali, ale musím sa vrátiť k tomu, ako to vy nazývate. Ako to nazývate? Tento dokument, to je ten dokument 4 RAP na strane 12. Ja som predložila návrh spravodajcu číslo 3000 a to je pozmeňovací návrh, ktorý, o ktorom môžeme hlasovať, ako som povedala, zajtra. Čiže je to predložený pozmeňovací návrh, pokiaľ ide o redukciu v rámci ITERu na 45 miliónov a môže sa to ústne ešte doplniť a budeme o tom hlasovať zajtra. O tom budeme hlasovať zajtra. Dobre. Prepáčte, pán Ellis chce niečo povedať, James? No, tohto, tento problém ohľadne ITERu. Zdá sa mi, že robíme rozhodnutia bez toho, že by sme vedeli nejaký kompletný kontext tohoto rozhodnutia. Financia, záväzky a máme ako Európska únia záväzky voči zahranič- medzinárodným inštitúciám ako ITER. Čiže chcel by som, aby spravodajkenia nám povedala, aké máme záväzky, aby sme tu mali nejaké jadro pre, kom, pre rozpravu zajtra, keď budeme o tom hovoriť. Ďakujem, James. Vy ste tu teda neboli predtým, my sme včera večer ešte o tom hovorili, teda pokiaľ ide o ITER, ja vám to môžem zhrnúť. Záver koordinátorov bol nasledovný. je tu veľká väčšina, vôbec to nie je jednomyselné, ale sú tu aj takí, ktorí sú proti. Ide tu o to, ako podporiť ITER, ale máme tu návrh Európskej komisie a rady, tieto si trochu odporujú. Ide tu o potrebu dodatočných prostriedkov a kedy by mali byť tieto k dispozícii. Čiže v rámci politického postoja, ktorý by mal umožniť parlamentu, aby zlepšil svoju vynedávaciu pozíciu voci, voči rade a komisii, sa koordinátori dohodli na tom, že budú postupovať tak, ako to navrhuje Sidonia. Čiže dohodneme sa na určitej čiastke, o tom sa rozhodne zajtra a na tej stratégie sa zhodneme. A v tomto duchu budeme hlasovať aj o 487, 587. Ale kto je za 587? Zelený a pani Andreasen. Kto je proti? Zamieta sa. 584. Jadrové štiepenie a radiačná ochrana. Kto je za? Nikto? Ani zelení nie sú za vlastný návrh? Predsa len, kto je proti? Zdržal sa niekto? Príjma sa. Pán predseda sa pomýlil, zamieta sa. Už som obeťou radiácie. 400 4685 Ehrenhauser, aj tie ďalšie dva, čiže môžeme otočiť stranu. Teraz sme na strane 44 anglického znenia, čiže 4144 Hartong zamieta sa, takisto aj 4766 od nie, to je niečo iné. Hlasujme teda 47,66. Kto je za? Pani sa na pán Hartong sú proti. Kto je proti? Zamieta sa. Nasledujúca Nasledujúci návrh je pána Hartonga, to sa zamieta. 106. Spravdajkyňa je za, kto je za? 106, kto je proti, príjima sa. Ďalší riadok 41-44 od pána Hartonga, to sa zamieta, 46-27 od pána Ernhausera, to je klasika, zamieta sa 131. Spravodajkyňa je za, kto je za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa program Bezpečnejší internet 41 44, podobné ako vždy, 43 62, to je od podpredsedu Alvara, takže to podporí aj pani spravodajkňa, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Zelení už odmietajú hlasovať. Ideme na ďalšiu stranu čiže sme na strane 45. Máme tu Ehrenhausera. Je to niečo nové, vytvorenie rezervy, budeme o tom hlasovať. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 46.59. O tom budeme takisto hlasovať. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. Ďalšie ICTPSI SI od pána Hartonga, 697. Kto je za? Nikto nie je za. Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa? 108. To je z výboru pre priemysel. Spada kňa aj proti. Kto je za? Proti? zamietnuté. 107. Tu sa páči aj pani spravodajkyne za. EPP, zobudte sa. Pr- kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Príjma sa. Tým sme vlastne pokryli aj ďalšie, ale nie 422, takže tam ešte raz hlasujeme, kto je za. Iba o poznámkach. Súvisí to s dvanáctkou. Kto je za? Zdržal sa niekto? Príjma sa. Ďalšia strana, či 46, tu je pilotný projekt 4100, o tom nebudeme hlasovať. Potom tu máme IKT, to je klasický hartong, čiže to sa zamieta, 109. Kto je za? Kto je proti? Príjma sa. Teraz sme pri Artemis. 110. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Artemis bude mať svoj luk a šíp, tak sa to príjma. Ďalšie zahrnuté. Či nie je? Znovu Artemis 111, kto je za? To je proti. Zdržali sa. Príjma sa. Ďalšie zahrnuté. Teraz Eniak, 112. Kto je za? Proti? Zdržali sme sa? spríma sa. Ďalší je zahrnutý. Teraz podporné výdaje na Eniak Kto je za 113? Proti? Proti? Zdržali sa prijaté. Ďalšie je zahrnuté kapacita infraštruktúry výskumu 41, 44, Hartong, odmietnuté 114, kto je za, proti, zdržal sa niekto, 114 sa príjma. Ďalej, ďalší odpadá, je to identické, ďalší riadok. Pán Hartong, 41-45, považujeme za zamietnuté. Ehrenhauser takisto e, rovnaký, takže odmietame, obraciame list, ideme na ďalšiu stranu. Externí zamestnanci pre výskum. Prvý, návrh 40 na 45, pán Hartong, zamietnuté. Ďalší riadok 47 nie 10, len pán Hartong 40 na 45, odmietame. A pozmeňujúci návrh pán Ehrenhauser, obvykli troška iné čísla, ale zvyčajná vec, e, považujem za odmietnuté článok 1002, riadok 1002, priamo financovaný výskum, 819 GUE, spravodajkyne proti, kto je za, kto je proti, socialisti boli za, väčšina je proti, socialisti boli osamotení, Takže 819 nebola prijatá. Teraz 834. Ten je totožný? Nie. Poznámky sú odlišné. Vylúčenie výskumu pre izraelskú armádu. Takže politického pohľadu je to odlišné. Spravodajkyňa je proti, kto je za. Socialisti, kto je proti. Veľká väčšina ostatných, takže zamietnuté. 10.02 nemáme žiadnu zmenu a teraz e, riadok 10.02.01 číslo 41.45 Hartong, e, zvyčajný zamietnuté 115, spravodajkňa je za, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Schválené. A ďalší už máme pokrytý. Strana 49, číslo 116, e, spravodajka nie je za, kto je za, proti. Udržal sa niekto schválené. Ďalej to už je zahrnuté, ale musíme teraz hlasovať o poznámkach. Remarks 584. Kto je za? Zelený. Helga je za. Áno, kto je proti? Ostatný, zdržal sa niekto. Poznámky neboli prijaté. Ďalej. Ehrenhauser zvyčajný 46,89 odmietnuté 35 spravodajkňa je za, kto je za proti zdržal sa niekto schválené číslo 36 Solvit spravodajkňa za, kto je za proti zdržal sa niekto schválené číslo 37 to je pilotný projekt uvidíme neskôr Celá ďalšia strana, číslo 50 v anglickej verzii, už je pokrytá v agentúrach. A to isté platí aj pre číslo, pardon, pre stránku 51. Celá strana 52 už je pod agentúrami. A tým sa dostávame na vrch stránky 53. Riadok o jednotnom trhu, zavedenie rozvoja vnútorného trhu 40, 48, to už je pokryté v agentúre 46, 83, to je zvyčajný Renhauser, považujem za odmietnuté, 39, o tom musíme hlasovať, kto je za, spravodajkňa je za. Ďakujem, kto je proti. Zdržal sa niekto. Chválené. Číslo 549. To bolo stiahnuté colníci nebudú v roku 2013 pracovať. Fiskalis 2013 326, pravda kniha nechce, komu sa pozdáva Fiskalis. Zelení sú za, nie, ani zelení nie sú za Fiskalis, predsa len pán Alfons Haj Fiskalis, kto je proti. Všetci ostatní vrátane pani Tripelovej. Zelení nie sú jednotní v tejto veci. Zdržalo sa dobre zamietnuté. Číslo 265, to je dole na tej strane, to už máme inde pokryté. Takisto aj vrchnú časť stránky 54 až poriadok Európsky inovačný a technologický inštitút, riadiaca štruktúra, tam máme 117, spravodajkňa je za, kto je za. Ďakujem, kto je proti. Zdržal sa niekto. Číslo 117 bolo prijaté a tým pádom Všetko ostatné je pokryté. Teraz celoživotné vzdelávanie. To je pokryté počas celej dĺžky života s výnimkou 312, ako mi tu našepkávajú. Kde máme poznámky. Spravodajka je za, kto je za, poznámka 312. Kto je proti? Ďakujem. Celá jedna rada. Kto sa zdržal? Väčšina je za, takže sme prijali poznámky pána Kaziniho. Zvyšok tejto strany už je buď zapracovaný, alebo sú to pilotné projekty, o ktorých budeme zlahosovať až zajtra. Ďalšia stránka. To isté platí pre hornú časť stránky. dolnej časti 1 Ehrenhauser, o ktorom musíme hlasovať, pretože je nezvyčajný. Ide vytvorenie rezervy 46-48. Kto je za? Nikto nie predsa len. A kto je proti? Všetci ostatní e, zamietnuté. pilotné projekty, teraz až po riadok s krátkým názvom People, ľudia. 41-48, pán Hartong, obvyklý Hartong, považujem za odmietnuté. A potom ešte máme People's Party e, pri ľuďoch, čo je logické, číslo 540, ktorú podporuje aj spravodajkňa, kto je za, kto je proti, kto je proti ľudovej strane. E, zdržal sa niekto schválené. A to e, zahrňa aj ďalší návrh pána Abada Damiena, teraz 315. Musíme hlasovať. Len o poznámkach. 315, e, kto je za? Spravodajkynia je za, kto je proti? Zdržal sa niekto? Tieto poznámky boli teda prijaté. A zvyšok stránky je tým pádom už vyriešený. Teraz strana 58, tá je príjemná, pretože sa s ňou nemusíme zaoberať. Polovička sú pilotné projekty a zvyšok už spadá pod agentúry. To isté platí aj pre hornú polovisku stránky 59, ale náhle sa tam tu objavuje číslo 328, eh, o ktorom musíme hlasovať. Spravodajkňa je za, čo si myslia členové výboru, kto je za, kto je proti. Zdržal sa niekto. 328 bola prijatá. V dolnej časti stránky budeme hovoriť neskôr. Teraz sme na stránke 60, širokopásmový internet vo vidieckých oblastiach, to je súčasť plánu obnovy. Je tam 132, kde sa hovorí o vytvorení novej položky, kto je za. Hm, predsa len, kto je proti. Zdržal sa niekto zamietnuté. Číslo 4608, to je obvyklý Ehrenhauser. Považujem to za odmietnuté. Potom E, je to už zapracované NIC, MIC, štatistický program EU, tam je obvyklý Hartong, považujem to za odmietnuté. Pokiaľ ide o zvyšok stránky, tak to už máme inde pokryté a zvládnuté, takisto aj začiatok stránky 61 až na číslo 4715. To je troška odlišný Ehrenhauser, takže budeme hlasovať. Aj to je 10%, tak je, takisto je to zamietnuté. To isté platí aj pre číslo 4716. Zvyšok tejto strany už je vyriešený inde, takže ďalšia strana 62 e, Prvý návrh už máme pokrytý, druhý je klasický Ehrenhauser, to je zamietnuté. 41,50, klasický Hartong, zamietnuté. Ale potom tu máme 44,93, Eider, a ďalší. Hlasujeme. Spravodajkyni sa nepozdáva, kto je za. Pardon, an. Mali by sme oddeliť pripomienky a čísla. Áno, takže najskôr budeme o tých čiastkách. 44,93. Čo spravodajkňa si myslí? Nechce ich takto nastaviť? Kto je za, kto je proti? Zdržal sa niekto? takže len socialisti boli za. Teraz poznámky. kým sa nepozdávajú, kto je za, kto je proti. Overím to. Myslím, že väčšina bola za, ale overíme. Koniec hlasovania. 23 proti, 16 za tento pozmeňovací návrh pána Ajdera teda neprešiel. 123, spravodajkňa je za. Kto je proti? Zdržal sa niekto, 123 bola prijatá, ale je takisto hlasovať o 140. super Vytvorenie supersiete, superprenosovej siete, to znie grandiózne. Spravodajkňa je proti, musíme overiť elektronicky. Názory sa líšia. A no ja som aj naďalej frustrovaný, vraví pán predseda, nebudem hlasovať, je na 43. Ale hlasovanie je veľmi pomalé. Hlasujte, prosím. Hlasujte. Do toho. Trebal by som byčík. Tak prosím, koniec hlasovania. 2020. 20. Zamietnuté. keby ste mi boli dovolili hlasovať. Tak. Ja som videl tie čísla, vy ich nevidíte na vašich obrazovkách, na vašich monitoroch? Aha. Čo sa deje? Takže, hovorím teraz technikom, že ja vidím výsledok hlasovania, ale vy nie. Dajme si fiktívne hlasovanie, aby sme vedeli, kto je za našu spravodajkyňu. A ja nehlasujem. Eh. Skúste hlasovať všetci. 43 je nás tu, len 36, ale ste leniví teda. Konec hlasovania. Vidíte to? Ja to vidím. Výborne. A to, bol, to bol Jose Luis. Celé hlasovanie bolo sfalšované, musíme to od začiatku vziať. Dobre, dobre, teraz už neviem, kde sme presne skončili. Mám 63 dole. Ešte 124 z predchádzajúcej strany. Dobre, takže sme dole na strane 62 v anglickej verzii, číslo 124 Spravodajkina je za. Kto je za? Ďakujem proti. Zdržal sa niekto? Schválené. Stránka 63, tu nemám žiadne inštrukcie. Takže treba hlasovať o všetkom číslo 134. Takže pri 134, respektíve pri dvoch 134 na začiatku. Európska iniciatíva pre solárnu a večernú energiu. Tam musíme najskôr hovoriť o vytvorení rozpočtového riadku a potom o čiastkách. Môžeme to urobiť naraz, pretože tí, ktorí budú za vietor, budú asi za solárnu energiu. Takže najskôr vytvorenie rozpočtového riadku. Obi, obi 234 Spravodajkne je proti Hlasujeme elektronicky. A teraz vám ukážeme výsledok, uvidíte. Aho. Môžem aj ja? Nemôžem. Tak hlasujte. EPP je príliš veľa ľudí. Už je to v poriadku? 19 za, 18 proti, EPP bola proti. Dobre, takže ten výsledok zodpovedá. Vidíte ho nakoniec na vlastné oči. Všetci s ním súhlasíte. Takže princíp vytvorenia dvoch rozpočtových riadkov bol prijatý tak pre solárnu energiu, ako aj pre veternú energiu. A teraz aké tie čiastky budú? Samozrejme, tí, ktorí boli proti riadku, pravdepodobne to bude rovnaká väčšina, ale hlasujme znovu. A teraz o jedného z EPP menej poprosím, tak hlasujte Koniec hlasovania. Nebudú tam žiadne čiastky, čiže vytvoríme rozpočtový riadok, ale nedáme tam žiadne čiastky. Ani vietor, ani slnko teda nebude, ale máme riadok. Keby náhodou niekedy vyšlo slnko, alebo keby sa náhodou rozfúkal vietor. z politického pohľadu je to naozaj silný signál. Môžeme teda hlasovať. Máme dostatok e, vetru v plachtách, aby sme to mohli urobiť en blok. Všetky 134 na strane 63. Nie, James. Áno, je tam tá Európska iniciatíva pre solárnu energiu, vytvorili sme to, nič tam nie je, možno by sme tam mali dať PM pour memoir na všetko aby sme vedeli, že do budúcna môžeme rozhodnúť o pridelení financií. Áno, to presne bolo cieľom týchto pozmeňovacích návrhov. Vietor je teda už odhlasovaný. Pán predseda, máme tam ešte dva riadky, aspoň podľa môjho zoznamu. Máme tam dvakrát Európsku solárnu iniciatívu. Vždy je to 134 a hovoríte, že by sme tam nemali dať PM, tak ale sme hlasovali o tom, že tam nedáme žiadnu čiastku, nie je mi to preto jasné. To je niečo iné. Hlasovali sme o dvoch prvých riadkoch. A budeme hlasovať o pur memoár, ale bez čiastok. Nechám hlasovať o zvyšných štyroch pozmeňovacích návrhoch na tejto stránke, kto je za, kde ide o vytvorenie riadku do budúcna. Pardon, elektronicky. Pretože názory sú rozdelené. Ešte nám chýba 5 hlasov, hlasujte. Stále nechcú hlasovať, tak nič sa nedá robiť. 40, 41 odovzdaných hlasov o jedného z EPP viac. Počkajme teda, pozrieme sa na výsledok. 20 za 18 proti. Takže naozaj dbajte na to, aby ste boli prítomní a hlasovali. EPP stiahla jedného hlasujúceho, ja som nehlasoval, takže tieto pozmeňovacie návrhy boli prijaté. A teraz otáčam stránku. Číslo 64, strana. Miesto predseda sa snaží rozstylovať za mojim chrbtom. Teraz sme pri programe inteligentnej energie. Niečo také existuje. 41.50, to je klasika od pána Hartonga, takže zamietnuté. 720, pani spravodajkne proti, kto je za? Proti väčšina je proti. 126, spravodajkynia je za, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Schválené. Ďalej, to je už je pokryté, nasledovný. Ale ešte musíme hlasovať o 125. -ke. Takže 125, spravodajkynia je za, kto je za? Kto je proti? Prijatý. A ďalší je pokrytý. 582 PM. Spravodajka je proti. Budeme hlasovať elektronicky. 582. 38 hlasovalo. Ešte niekto 39. Koniec hlasovania. 24 proti, 16 za. Zamietnuté. teraz eh, teda prijatý, ten ďalší teraz Kristýna. Gutierrez Cortines. Vidíme, že to sú takisto pilotné projekty na tej ďalšej stránke. Teraz je tu Nuclear Safety Decommissioning. Aký je názor pani spravodajkyne ohľadom poradia hlasovania? Pani spravodajkyne? Podľa mňa by sme mali najskôr hlasovať tak, ako je to v poradí v eh, hlasovacom zozname. 651. A ak to bude eh, schválené, tak 128 odpadá. Ale nie ste za 651. Odporúčam hlasovať za. To bola teda moja chyba, 651, teda E, Prajem spravodajkyne za. Kto je za? Kto je proti? Schválené. 128 teda odpada. Teraz máme výskum súvisiaci s energetikou 4150, to je klasika od pána Hartonga, zamietnuté 130. Pani spravodajkňa je za, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Tri nasledujúce sú tým pádom pokryté, ale nie poznámky 586, to sú to je od zelených, pani spravodajka je proti. Hlasujeme elektronicky, aby sme nestrácali čas. Takže 586 poznámky. Ja nehlasujem. Hlasovanie je skončené. 25 proti, 14 za, zamietnuté. Teraz sa dostávame na ďalšiu stránku, 66, 41 50, to je klasický Hartong, takže zamietnuté. 129, pani nie je za, kto je za, proti, zdržal sa niekto, Schválené. Ďalší je tým pádom pokrytý. Tým sme ukončili 1A. To je naozaj emotívny okamih. Dúfam, že ste spokojní. Sme síce na konci, ale je tu určitá výhrada, ktorá sa týka doplnenia a záveru, ktoré budeme musieť z toho zajtra vyvodiť, pokiaľ ide o čiastky položky ITER. A samozrejme budeme musieť zohľadniť aj pilotné projekty a prípravné akcie. Pani spravodajkynia, môžeme prejsť k 1B? Môžeme. Koordinátori súhlasia, aby sme hlasovali o 1B. Niektorí si možno chcú umyť ruky. Máme dosť času na to, aby sme si umili ruky? Alebo nie? Takže sa nebudeme dnes umývať. Malo by to byť niečo ako v parlamente v Británii, keď niekto z konzervatívcov odíde, tak s ním musí odísť jeden socialista, aby sme zachovali určitú politickú rovnováhu. Takže pustíme sa do práce 1B. Sme všetci pripravení? Sme na konci strany 66. Čiastka je už zahrnutá, ale musíme ešte hlasovať o, o kto je za, kto je proti. Prijíma sa. strana 67, 469. Kto je za? Kto je proti? Príjma sa. Dva odpadajú. Teraz sme 040217, to sa zamieta. 821 od GUE. Kto je za? Proti? Zamieta sa. Potom sú tu ešte dva návrhy, ktoré sú odlišné. Od návrhu pána Beldera 4206, kto je za, kto je proti, zamieta sa. 4207 od pána Beldera, kto je za, kto je proti, zamieta sa. Teraz tu máme e, pozmenujúci návrh pána Hartonga, ktorý nie je e, tradičný, preto hlasujeme o 41.30. Spravodajkynia je proti, pán Hartong je za, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Teraz e, prechádzame k Európskemu sociálnemu fondu, respektíve pokračujeme. Návrh 4131, tradičný návrh pána Hartonga, zamieta sa 822 od Pravda, Spravodajkynia je proti, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. GUE nie je v súčasnosti zastúpená pri hlasovaní. 449, spravodajkynia je proti, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Koniec. 172. Spravodajkynia je za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? 172 sa príjma, ďalšie tri návrhy padajú, lebo sú pokryté. 41.32, to je zvyčajný návrh Hartonga, zamieta sa Ďalšie návrhy sú pokryté okrem komentárov k 384. Správa knie je za, kto je za, 384, kto je proti, kto sa zdržal, príjme sa. To isté o 384 kohezný fond, spravodajkynia je za, to je v podstate ten istý. Pozmenujúci návrh za, proti, zdržali sa, rovnaká väčšina. Ideme k regionálnemu fondu 376. Spravodajkyňa súhlasí, respektíve predklada, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijíma sa. Dva ďalšie sú teda pokryté. Ďalej máme 41-47 od pána Hartonga, to je zvyčajný návrh, zamieta sa, to isté platí pre ten ďalší. Keys. Ideme na ďalšiu stranu. 70. Návrh 385, správe knieza, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Príjma sa. Z toho vyplýva, že tri ďalšie návrhy sú týmto vyriešené ale hovoria mi, že 43,56 e, je stiahnutá. E, teraz to máme 43,11 od Francesky, ten je pokrytý. E, ďalej máme pilotný projekt, o tom budeme hovoriť neskôr. Teraz som už na strane 71. Fond pre Európsky fond regionálneho rozvoja Ehm, Návrh pána Hartonga sa považuje za zamietnutý. 382 to sú pripomienky, ale nie len pripomienky, sú tam aj e, cifry. Ide o cezhraničné e, bicyklové siete. Čiže 382, že? Áno, spravodajkynia je za. Kto je za? Proti? zdržali sa, príjme sa. 372 je týmto pokrytý, rovnako ako dva ďalšie, ale 43, to je iný návrh týkajúci sa makroregionálnej spolupráce. E, dávam hlasovať. Spravdajkyňa je za. Kto je za? Kto je proti? kto sa zdržal. 43,54 sa príjma. Prechádzame k ďalšiemu, ďalšej kapitole 13.03.20, ale ešte predtým Goran. Áno, pokiaľ ide o tento riadok operačná pomoc PH, tento rozvojový fond, máme tu pozmeňovací návrh, ktorý je v riadku 30 13.03.28, čiže neskôr. Hovorili sme o tom a vyhovovalo by nám, keby bolo možné, že by sme namiesto vytvorenia nejakého nového riadku transferovali tieto poznámky, ktoré sú ktoré hovoria o tom, čo by malo byť preložené do tohoto baltického priestoru, čiže do tohoto riadku 13.03.20. Bolo by to technicky lepšie a vytvorilo by to vlastne lepšie, ako vytvoriť nový riadok, pretože inak budeme mať každý riadok pre každý mikroregión a to nebude dobré. Čiže možno by bolo lepšie, keby sme to urobili takto, aby sme mali pozmeňovací návrh 3, 8, 9, aby sme to odsúhlasili v rámci toho 13.03.20. Pani spravodajkyne za? Nie? Ďakujem za slovo. Ja rozumiem, čo hovoríte, ale nemôžem po- podporiť takúto zmenu, čiže musíme to nechať tak, ako to je. Comme cela était initialement. Čiže hlasujeme tak, ako sa to naplánovalo. E, Spravodajkne proti. 391, dobre? A prepačte, prepačte. Čiže je za, pani spravodajkyňa je za. Kto je ešte za, kto je proti? kto sa zdržal. Čiže 391 je prijatá. E, rieši sa tým aj 583, nie, tu treba znovu hlasovať. Spravodajkynia je proti, ale máme tu aj ľudí, ktorí sú za, čiže hlasujeme elektronicky. Ja môžem hlasovať, hovoria mi. Ale ja som proti. Vlastne nie, nie. Ona už prichádza, takže ako môžem stiahnuť svoj hlas? Vy nemáte právo hlasovať? Takže jeden proti musíme stiahnuť, ale teraz by to už malo byť v poriadku. 21 za, 17 proti. Takže tento návrh 583 je prijatý. One stop shop. Ďalej tu máme pilotný projekt a môžeme si vydýchnuť, pretože celá ďalšia strana to sú pilotné projekty, aj tá ďalšia strana sú pilotné projekty, to je fantastické. A dostávame sa k, ku kapitole, e, respektíve k návrhu 389, spravodajkyňa je za. Kto je za? kto je proti, ďakujem, kto sa zdržal, prijíma sa. 373, spravodajkynia je za, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijíma sa. A tým pádom majte dva ďalšie návrhy, sú pokryté. Kohezný fond 505. Kto je za tento návrh, kto je proti? kto sa zdržal, 505 sa zamieta. Máme tu nové makroregionálne stratégie, alebo tento sa stiahuje, však to nie je dobre, čiže tento je vypustený. Ďakujem. Môžeme prejsť k cezhraničnej spolupráci 383. Znovu to máme, tie cezhraničné bicykle. Kto je za bicykle? E, spravodajkyňa je za. Kto je proti? Ďakujem, kto sa zdržal. Prijíma sa. E, teraz sme skončili 1B. Pán Hartong e, Trieska. Pani spravodajkyňa, čo navrhujete? Myslíte, že sme dozreli na to, aby sme prešli k dvojke, alebo či mám prejsť trojke, alebo či máme ísť na obed? Čo navrhujete? Ja som pripravená na to, aby sme hlasovali o dvojke, ale myslím si, že to pravdepodobne nestihneme do tej jednej hodiny, ale ak sa budeme ponáhľať, tak si myslím, že by sme mali hlasovať o dvojke o heading 2. A či začneme? No dobré, ale aj keď neskončíme, tak čo sa stane? Jednoducho prerušíme a môžeme ísť, môžeme prerušiť rokovanie, aj keď budeme hovoriť o polnohospodárstve. Takže sme sa rozhodli, že pristúpime aj k heading 2. Všetci sme pripravení, Laslo je pripravený, Takže to máme e, zachovanie a riadenie prírodných zdrojov, strana 75, začíname 41, 37 od pána Hartonga, to je prvý návrh pána Hartonga tu kategórii 2, čiže e, je pokrytý, nechcel som o ňom dať hlasovať, ale už je pokrytý. To isté platí o ďalšom a rovnako o ďalších dvoch. Čiže prvé hlasovanie v kategórii 2 bude k návrhu 575 od skupiny zelených. Spravdajca je proti, kto je za? Zelený a Juta. Kto je proti? Celá Jutina skupina. Čiže zamieta sa. 4137, to je prvý pozmenujúci návrh pána Hartonga k tejto kategórii. Hlasujeme o nám, kto je za, pán Hartong je za, a niekoľko ďalších, kto je proti, kto sú ostatní, kto sa zdržal. My považujeme tento typ pozmenujúcich návrhov za zamietnutý. 217, to je e, návrh pani spravodajkyne. Ďakujem, pokiaľ ide o 217, tak tam odporúčam, aby sme hlasovali za, ale nie e, za tú čiastku, ktorú navrhuje výbor Agri, ale polovicu z toho, 25 miliónov eur. A v rezerve, e, tak ako navrhuje Agri, ale polovica je 25. Čiže vy navrhujete, aby sa o polovicu skrátila, ale iba rezerva, áno? Dobre, čiže zostáva tu tých 85 miliónov, ale rezerva bude mať výšku len 25 miliónov. Pani spravodajkyňa, takto modifikovaný návrh vyvoláva zmiešané pocity, preto hlasujeme elektronicky. A ja teraz môžem hlasovať. Tak mi povedali. Ešte nám chýba niekoľko hlasujúcich, ale končíme hlasovanie. Máme 16 za 22 proti zamietnutý. Zelenie sa tešia. Sekretariat mi hovorí, že v tom momente, ako e, zamietneme ústny pozmeňujúci návrh, je potrebné predložiť písomný návrh. Čiže ja sa vrátim k 217. Je niekto za? Nie. Dobre, čiže je to zamietnuté, už o tom nehovorme. Ďalšia strana Eh, intervencie na škrob. Ja neviem, čo je starč, ale vy určite viete, čo to je, takže tu máme pána Hartonga, ale jeho návrh eh, sa zamieta. Eh, prechádzame k 575. -ke. Spravodajkyňa je proti. Kto je za 575? Zelený, ďakujem. Kto je proti? Kto sú ostatní? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Znovu tu máme tento návrh 575. Budeme hlasovať o 575 naraz, aby sme to mali vyriešené. Otázka na zelených. Helga, vzhľadom na to, že máte takýto viacnásobný pozmenujúci návrh 575 vo viacerých kapitolách, súhlasíte s tým, aby sme o tom hlasovali naraz? Dobre, čiže tento viacnásobný návrh 575 dávam na hlasovanie naraz a výsledky sa budú vzťahovať na všetky ostatné. Kto je za tento pozmenujúci návrh zelený? Pán Hartong. Kto je proti? ostatní, kto sa zdržal. Čiže máme väčšinu, ktorá sa potom e, bude aplikovať aj na ostatné identické návrhy. A vzťahuje sa to aj na dva ďalšie návrhy. V tejto, v tomto, v tejto položke dostávame sa, pre programy, do, dostávame sa k programom pre Eh, odkazané osoby. Spravodajkyňa, prosím. Ústny pozmeňujúci návrh je asi taký, že treba pozmeniť 6, 7, 0 tým, že sa tu má včleniť eh, suma 25 miliónov eur na miesto 100 miliónov eur. Čo si o tom myslia socialisti? My by sme boli radi, keby sme to mohli odhlasovať tak, ako to navrhuje tento zoznam, čiže 100 miliónov. Čiže mohli by ste to akceptovať len ako záložné riešenie spravodajkyne, pokiaľ by ste e, prehrali v prvom hlasovaní, áno? Dobre, takže Samozrejme, že má nárok na takýto návrh. E, dávam hlasovať o tomto návrhu. Spravodajkyňa je, za, je proti. Pardon. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Ďakujem. Tento pozmenujúci návrh sa zamieta. E, vraciam slovo pani spravodajkyni, zachovávate svoju pozíciu, trváte na nej, áno. Kto je za to, čo navrhuje pani spravodajkyňa. Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijíma sa. Čiže 670 takto pozmenená sa prijíma. To vyriešilo aj ďalší problém, vyriešilo to aj problém pani Gulár a vyriešilo to aj pozmenujúci návrh Inge? Nie. Inge eh, a jej návrh musíme podrobiť hlasovaniu. Má na to právo vždy, keď Inge o niečo požiada, tak eh, jej vyhovieme. Čiže 43, 17, spravodajkyňa je za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? väčšina za 43.17. Blahoželáme Inge. Prechádzame na ďalšiu stranu, 231, spravodajkyňa je za, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, príjma sa. Ďalší riadok, 575, ale to je zasa viacnásobný. Eh, návrh eh, a považujeme ho už za vyriešený. To platí aj pre dva ďalšie, ako aj pre ďalší riadok o vývozné náhrady eh, na šugár. Prechádzame k ďalším opatreniam. Olivový olej 232, spravodajkyňa je za. Kto je za olivový olej? Kto je proti? alebo kto teda dáva prednosť maslu. Dvaja sa zdržali, čiže príjma sa. Ďalší je pokrytý, prechádzame k bavlne. 233. Kto je za bavlnu? Ďakujem vám. Kto je proti bavlne? Nudisti zrejme. Ďakujem. Kto sa zdržal? E zbavená je pridatá, cudno, prijatá, e, cudnosť je zachránená. Ďalej tu máme 575 vývozné náhrady na e, zeleninu a ovocie, to vypadáva, to teda potom prechádzame k ďalšiemu riadku 4294. E, grécky návrh podporuje ho aj spravodajkyňa, kto je za, kto je proti. Kto sa zdržal? Príjma sa. Dva ďalšie sú týmto vyriešené. 42,95. Znovu grecký návrh. Kto je za? Spravdakyňa je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Príjma sa. Dva ďalšie sú vyriešené. Um, systém e, školského ovocia. 220. Spravdakyňa je za, za proti Prijíma sa. Ďalej tu máme pilotné projekty a týmto sa dostávame k vývozným náhradám pre vinárstvo, že? 575. E, Toto je znovu viacnásobný pozmenujúci návrh zelených. To je skutočne veľmi čudná, čudný nápad podporovať e, vývoz vína. A teraz e, sa dostávame k uskladňovaniu vína. Spravodajkynia je proti, kto je za? Nikto, nikto. E, čiže tým sa končí tento návrh je ten ďalší. Teraz tu máme destiláciu vína. Toto je znovu viacnásobný návrh, ale tento sa vypúšťa e, opatrenia na e, skladovanie alkoholu, to isté podpora e, na použitie muštu, vo francúzštine to mu, vo nemčine mušt. Spravodajkyňa je proti, kto je za mušt, nikto nie je za mušt, čiže sa vypúšťa. Potom tu máme poznajúci návrh 400, 4, 41, od Gerana. Juta sa vymkla spod kontroly. Dobre, čiže zamieta sa. Uh, hovoríme, že e, pokiaľ ide o 227, máme tu kompromisný návrh spravodajkyne. Áno, to, čo sme vlastne dosiahli, je, že pridáme iba 2 milióny, iba 10 miliónov eur do tohto riadku, čiže ústny pozmeňovací návrh, ktorý by som predložila, je podmeňovací návrh 227 na miesto 209 miliónov 300 tisíc, budeme mať 10 miliónov. Všetci ste to pochopili? Mohli by ste to prosím zapakovať? Môžeme hlasovať proti 227 a hlasovať za 4296. To bude asi jednoduchšie. Donc, vous êtes en faveur du 227. Čiže vy ste za 227? Nie, nie, nie. Vy ste za 4296. A odporúčate, aby sme najprv hlasovali o tomto, hej, o tomto návrhu. Dobre, teda eh, hlasujeme o návrhu 4296. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Čiže o, ten, ten druhý už nie je aktuálny. A teraz e, máme kľúčovaciu schému, to sa vypúšťa, pokiaľ je ďalšie opatrenia 4181. Spravodajkyňa si to nepraje, čiže vypadáva tento návrh. Pokrýva to aj 436, ale nie 235. kňa je za, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Príjima sa a ďalší je pokrytý. Ideme na ďalšiu stranu. 236. Spravda kňa je za, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, príjima sa. Ďalší je pokrytý 237, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijíma sa, ten ďalší je pokrytý. Potom tu máme sušené krmivo. Neviem, ak sa to povie po nemecky. 41-37, e, Hartong, toho zamietame. A to platí aj pre nasobný návrh e, na konci strany. Prechádzame k mlieku. Máme tu 579 od zelených, spravodajkyňa je proti, kto je za, ale prepačte, to je, je to nasobný? Nie. E, za sú zelení, ako aj pán Hartong, pani Petman a pani András. E, kto je proti? Kto sa zdržal? Tento návrh sa zamieta. A to platí aj pre ďalšie tri návrhy, ale nie pre návrh 264. Spravodajkynia je za. Kto je za? Spravodajkynia je veľmi osamotená. Kto je proti? Musíme hlasovať elektronicky. 264. Mám právo hlasovať? Áno, Končím hlasovanie. 17 za, 21 proti, zamietnutý. 262, spravodajkyňa je proti. Ústny pozmenujúci návrh, pani spravodajkyňa, nech sa páči. Áno, mám pozmeňovací návrh, pokiaľ ide o intervenčné skladovanie sušeného odstredeného mlieka. Vychádza to z našich rozhovorov a chcela by som tu mať 10 miliónov v rezerve na miesto 20 miliónov, ako to navrhuje Agri. Très bien. Výborne, čiže máme ústny pozmeňujúci návrh na zníženie rezervy na 10 miliónov. Kto je za? Elektronické hlasovanie, prosím tomuto ústnemu pozmeňujúcemu návrhu. Všetci sme hlasovali? Končím hlasovanie. 16 za, 21 proti, zamietnutý. E, teraz e, predkladám e, písomný pozmeňujúci návrh 262. Spravodajkynia je proti, čiže je tu niekto, kto je za, niekto nie je. Eh, obhajený tento návrh, nebudeme už o ňom hovoriť. Prechádzame k maslu 218. Aj tu je ústny pozmeňujúci návrh, to je niečo podobné. Eh, ide o to, aby bola znižená táto suma na 25 miliónov na miesto 50 miliónov. Výborne. E, táto, tento pozmeňujúci návrh e, dávam e, na hlasovanie. Kto je za? Kto je proti? Väčšina je proti. Takže sa vraciam k pozmeňujúcemu návrhu písomnému. Niekto ho obhajuje. Čiže už tu nemáme žiadny pozmeňujúci návrh ani na sušené mlieko, ani na uh, maslo. Prechádzame k mlieku na školách. 221, spravodajkynia za, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, príjme sa. Ďalší je pokrytý. Ďalšia strana, to je náš mliečný pán, to je ten slávny mliečný pán Lasla Šuriana. 219. Spravodajkynia je za, kto je za? Kto je proti? Ďakujem. E, kto sa zdržal, e, tento návrh sa prijíma. Petsto Prepačte, opravil sa pán predseda. Čiže vy chcete, aby sa hlasovalo znova o 219. -ke. Mám právo hlasovať? E, zastavte to hlasovanie. 25 e, za, 12 proti, 2 sa zdržali, to je dosť jasné. 579 e, dávam hlasovať. Spravodajkyňa je proti, kto je za? Zelený. Prepač, to je za zelený, kto je proti ostatný, zamieta sa. 238 e, spravodajkyňa je za, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, príjma sa. Prechádzame k hovedzine a teliacine. Tu máme viacnásobný pozmeňujúci návrh zelených, tento sa zamieta, 4184 od Görana Ferma, spravodajkňa je proti. Vy ste proti? Ja som za. Ale... I e, socialisti sú okrem Juty za. E, proti. E, kto je za? Kto je proti? Ďakujem. Kto sa zdržal? Tento návrh sa zamieta. To sa vzťahuje aj na ďalší, ale hlasujeme o 239, kto je za, spravodajkňa je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Prechádzame k ďalšiemu riadku. Tu znova máme viacnásobný návrh zelených, ktorý sa zamieta. To platí aj pre celý zvyšok. Teraz tu máme náhrady na bravčové meso, to isté, žiadne prasata. A, a potom nám toho ale veľa nezostane zrejme. Týka sa to aj vajec, týka sa to aj hydiny, ale <clears throat> teraz e, máme e, včely, spravodajkynia je za včely, 261, kto je proti? kto sa zdržal, 261 je prijatá. Potom tu máme pilotné projekty. Dostávam sa k SPS 4137 návrh pána Hartonga sa zamieta a je všetky ostatné návrhy pána Hartonga sa zamietajú a dostávame sa k špeciálnemu e, osobitným e, premiám na hovedzie meso. Spravodajkynia je za. Kto je za? Môžem položiť otázku pani spravodajkyni. Tento pozmenujúci návrh Eh, je v podstate za to, aby podporuje byčie zápasy alebo je proti byčím zápasom. Nemôžem hlasovať. James. To, to je politický pozmeňujúci návrh. Ja neviem, čo znamená smrtiace byčie zápasy. Neviem, čo znamená takýto technický výraz. James, musím ťa pozvať ku mne domov. V mojom regióne, aj v regióne, kde žije Salvador, alebo Fernand v Portugalsku, tam existujú rôzne spôsoby, ako sa zabávať s bykmi. A treba uznať, že aj bici, rovnako ako my, sú smrteľní. E, a e, samozrejme tie názory môžu byť rôzne. Tá téma je veľmi chulostivá v niektorých regiónoch. Spravda, e, Spravodajkyňa požiadala o slovo. Teraz sme to objasnili, môžem prečítať ešte raz poznámku, ale myslím, že to je úplne jasné. Alors, qui est en, qui est en faveur de cet amendement Čiže kto je za tento pozmeňujúci návrh 580? nie je za. Elektronické hlasovanie. Je tu nejaký niekto z EPP, kto nemôže hlasovať? Ja som proti. Dobre, e, končím hlasovanie. 18 za, 15 proti, 7 sa zdržali. E, dostávame sa k, teraz k premiám na tabak. E, spravodajkyňa je proti, kto je za? 620. Elektronické hlasovanie, lebo aj socialisti sú za. Mám, prosím, e, právo hlasovať? A pokiaľ by nás bolo príliš veľa, tak by nám to zrejme tá mašina povedala. Končíme hlasovanie. 18 za, 20 proti, zamieta sa. E, toto hlasovanie sa vzťahuje aj na celý zvyšok strany, okrem e, proteínu, okrem bielkovín 581. Kto je za? Spravodajkynia je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? 581 je prijatá. Prechádzame k ďalšej strane 41 37. To je obvyklý návrh od pána Hartonga, to isté platí pre ďalší riadok, ale teraz budeme hlasovať o návrhu pani Grelie. Spravdajkyňa je e, proti, kto je za, nikto nie je proti, zamieta sa 240. Spravodajkyňa je za, kto je za, proti, kto sa zdržal, je prijatý. 241. Spravodajkyňa je za. Proti. Zdržali sa. Prijíma sa. 577. To je pilotný projekt, čiže prechádzame priamo k programom eh, rozvoja vidieka. Začneme um, bežným e, obvyklým návrhom pána Hartonga, ten sa zamieta. 242 hlasujeme spravodajkyne za, kto je za, kto je proti. Kto sa zdržal, prijíma sa. Ďalší je pokrytý. 4137 Hartong, to je pokryté, 263 a 712 to sú pilotné projekty, o tom budeme hovoriť zajtra. Prechádzame priamo k 244, kto je za. Spravodajkynia je za, kto je proti. Musíme hlasovať elektronicky, pretože vidíme, že sú tu nejaké rozpory. Prepačte, zrazu sa ma zmocnila úzkosť. Hovoríme o accounting clearance of previous years. Pani spravodajkyňa, želáte si, aby sme o tom hlasovali teraz? Nechcete to použiť ako nejaký nárazníkový riadok? Dobre, keď nie, tak e, hlasujeme. E, je tu jeden navyše, to som ja, ako sa môžem odtiaľ e, odhlásiť. Už sa stalo. Končím hlasovanie. 17 za, 22 proti, čiže hlasovaním sa nič nezmenilo tento návrh sa zamieta. A to platí aj pre ten ďalší, čiže k tomuto riadku nemáme žiadne pozmeňujúce návrhy. Prechádzame k ďalšiemu riadku. Prvý e, návrh, o ktorom budeme hlasovať, je 245. Zvýšenie povedomia verejnosti. Spravda, je za, kto je za, kto je proti. Kto sa zdržal, prijatý. Na konci strany e, máme návrhy, ktoré nemusíme skúmať dnes. To platí aj pre začiatok ďalšej strany. Niečo som zabudol? Hovoria mi, že 246 už bola pokrytá včerajším kompromisom, nie? Ak nie, no tak prepačte, prepačte, zle ma informovali. 246, spravodajkynia je za, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Je prijatý. Ďalšia strana. Uh, idem priamo na Live Plus. Tu máme obvyklý návrh pána Hartonga, považujeme ho za zamietnutý, ale musíme hlasovať o 431. To je pozmeňujúci návrh na korekciu na, na eh, opravu pripomienok. Spravodajkynia je za, kto je za, proti, kto sa zdržal, to je prijatý. Ďalšie dva sú pokryté. Teraz tu máme 398, ten je pokrytý agentúrami. A v podstate celá táto strana Eh, je pokrytá, eh, alebo ide o pilotné projekty, to platí aj pre ďalšiu stranu 94 a pre stranu 95. Strana 96. Tu môžeme ísť priamo k riadku eh, Implementation of EU Policy and Legislation on Climate Action. Tu máme obvyklý návrh pána Hartonga, tento sa zamieta, ale musíme hlasovať o 397. nie je za, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, je prijatý. Dva ďalšie sú pokryté. Celá ďalšia strana zodpovedá pilotným projektom. Ďalšia strana 98 predstavuje pilotné projekty ako aj e, strana 99 až po e, rybolov. Tu máme najprv e, návrh pána Hartonga, ale musíme hlasovať o návrhu 837 GUE. Spravodajkyňa je proti. Ah, dobre, uvedomujem si, idem príliš rýchlo. dobre, vraciame sa k 836. -ky. 836. E, Spravodajkynia je proti. Kto je za? Liberáli. Kto je proti? Ostatní. Kto sa zdržal? Tento návrh je zamietnutý a teraz sme na 8.37. Rovnaká skupina predkladá. Je niekto za? Nie, nikto to neobhajuje, čiže zamieta sa. Obraciam stranu. 838 predstavuje pilotný projekt, potom tu máme Hartungov návrh, tento považujeme za zamietnutý. Vlastne nie, prepačte, nie je to obvyklý návrh pána Hartunga. Pani Jensen, prepačte, ja som sa stratila. Na ktorej strane? Sme sa na strane 100. Ja som na riadku International Fisheries Agreements, eh, návrh pána Hartonga. Áno, ja súhlasím, že sme na tejto strane, ale hlasovali sme na, e, o návrhoch 46 a 47 na e, strane 98. Podľa mňa nie sú pokryté, ale možno sa milím. A sú pokryté, hej? Dobre, takže potom je tam nejaký problém s našim hlasovacím zoznamom. Mne hovoria, že tento pozmeňujúci návrh bol pokrytý um, kompromisom pre riadky B a No ale uver, overíme si to a keby tam bol problém, tak budeme o tom hlasovať zajtra. Čiže e, to bola tá 51. Výbor pre rybolov. Spravodajkyňa je za. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal, je prijatý. Ďalej tu máme... Nie, prepačte. Ja musím dať hlasovať ešte pred 51 aj o návrhu pána Hartonga 41-46, pretože to nie je obvyklý návrh pána Hartonga, to je odlišný návrh. Kto je za? Kto je proti? Ostatný, kto sa zdržal, zamietnutý. Prechádzam priamo k 52. Výbor pre, vý, výbor pre rybolov. Kto je za? Spravodajkynia je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Je prijatý. 53. Spravodajkynia je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. V ďalšom riadku tu máme obvyklý návrh pána Hartonga, o tom nehlasujeme, ale hlasujeme o 54, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Ďalší riadok, to je znovu obvyklý návrh pána Hartonga, ale hlasujeme o 55, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Ďalej tu máme pilotný projekt, to príde na rad zajtra. V ďalšom riadku hlasujeme o 44, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Ďalší riadok, 56, spravodajkyne je za, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Obraciam stranu. V ďalšom riadku um, dávam hlasovať najprv o návrhu 588, nie je proti, môže to niekto obhájiť? Nie, nikto to nepodporí. Vlastne, hej, prepáčte, prepáčte. Ale to je viacnásobný návrh, nie? Nie, tak prepačte. Zelení sú za. Je ešte niekto iný za? Vlastne áno pán Hartong, 3 traje za, plus zelený, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 57. E, výboru pre rybolov, spravodajkyňa je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 62. Spravodajkyňa je za, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Dva ďalšie sú pokryté agentúrami. 7, eh, prepačte, 63. Spravodajkyňa je proti. Vlastne opravil sa pán predseda, spravodajkyňa je za 63, kto je proti. Elektronické hlasovanie. Mne sa zdá, že väčšina je za, ale musíme si to overiť. Mám právo hlasovať? Carmen Fraga sa pozera na Salvadora. Les, les Hongrois sont contre la pêche, mais... Maďari sú proti rybolovu, ale to sa dá pochopiť. Ale v EPP vládne chaos. Vedia naši priatelia z EPP, čo chcú robiť? E, končím hlasovanie. 21 za, 10 proti. Tento návrh sa prijíma. Čiže to bola tá 63? Toto e, vyriešilo aj ten ďalší návrh a celý, celá ďalšia strana sa považuje za vyriešenú. Hovorím to aj pod vašou kontrolou, ale na strane 103 sú buď e, e, pilotné projekty alebo riadky BA a to isté platí pre časť ďalšej strany 104 potom tu máme návrh pána Hartonga, ten je zamietnutý, ale hlasujeme o 222. Spravodajkynia je za, kto je za, kto je proti. Kto sa zdržal, je prijatý. 256. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Ďalej e, to máme pilotné projekty, takže môžeme prejsť 200 123 máme tu ústny pozmenujúci návrh pani spravodajkyne. 223, prosím, nech sa páči. Mali sme tu dohodu, ktorá sa týkala návrhu toho, čo sme vlastne hovorili na stretnutí koordinátorov a tam išlo o to, aby sme prijali požiadavku Agri pre tento riadok, ale nie 15 miliónov, ako to navrhujú, ale 5 miliónov. Opravte ma, ak sa mýlim. Čiže v podstate je to znovu nastolenie DB. Nechceme prekročiť DB. Čiže to, čo navrhuje pani spravodajkyňa, je, aby sme sa vrátili k návrhu rozpočtu. Je to tak, Sidonia? Tak si to želáte, aby sme sa vrátili k pôvodnému návrhu rozpočtu bez ohľadu na čiastku? Nie, pretože sú tu ľudia, ktorí hovoria inak a potom hlasujú inak, čiže nie je to poprvýkrát. Ale Musíme tu byť úplne dôslední. Ak prejdeme iba k DB, tak potom na miesto 15 miliónov by to bolo plus 5. A to by korešpondovalo tomu, čo chce Agri. Myslím, že tu je jasná zhoda v tom, že to je správna interpretácia, čiže kto je za, tak to, kto je proti, to sa zdržal, prijaté. Sekretariat pochopilo, čo ide. Ďalší pozmeňovací návrh je pilotný projekt. Takže opatrenie v, pri rastlinách, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijaté. A ďalšie sú pokryté, na ďalšej strane máme 258 hore, spravodajkynia je za, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 402 je zahrnuté a tým sme vlastne zvládli tento okruh. Milí kolegovia a kolegyne, ja vám gratulujem a ďakujem. Zostáva nám ešte 10 minút, ale sme už úplne vyčerpaní. trpíme na hypoglykémiu a nemáme jednoducho sílu pustiť sa do ďalšieho okruhu, takže návrhujem, aby sme sa do tretej eh, aby sme mali prestávku do tretej, ale poprosím vás potom o dôchylnosť, aby sme o tretej popoludne mohli začať na čas. Ďakujem, ďakujem aj tlmočníkom za ich prácu. Ďakujem.